v tejto forme i schvalujeme. Teraz pracovný program komisie ako téma dnešného zasadnutia. Formou vyhlásenia komisie najprv má v tejto súvislosti slovo predseda Európskej komisie, pán Jean-Claude Juncker. Vážený pán predseda, je ťažké teraz e, hovoriť v tejto súvislosti o pracovnom programe komisie potom, čo ste veľmi oprávnene odsudili to, čo sa udialo v Pakistane dnes ráno. V mene komisie však môžem určite uh, uh, gratulovať však k udeleniu uh, ceny, Karolovej ceny, ktorú ste dostali. Ja som ju e, dosta- pre- preberal za luxemburský e, národ. Takisto a takisto e, som ho v roku 2006 dostal i ja sám túto cenu. Množstvo laureátov, alebo teda počet tých, e, alebo tá skupina tých laureátov tejto Karlovej ceny, e, určite k nej právom patríte, pán predseda. Blahoželám. Pokiaľ ide o pracovný program novej komisie, rád by som, pán predseda, povedal, že, mám, že som mal počas eh, volebného eh, postupu eh, dojem, vy že ste boli môj priateľsky naladeným protivníkom a že pocitil som, že potrebujeme nový začiatok v Európe. Potom, čo som navštívil asi 20 krajín, a 33 európskych miest. E, viedlo to k tomu, že som sa znova zalúbil do Európy. E, naozaj e, je možné za takú krátku dobu navštíviť toľko farie, vidieť toľko emócií, stretnúť sa toľko, s toľkými ľuďmi. Je to naozaj na Európe krásne. A súhlasili sme počas postupu e, vymenovávania novej komisie, že potrebujeme, aby sa táto komisia e, zamerala na veci podstatné, aby sa zamerala na veľké témy pozdĺž tých základných línií, ktoré sme, pred, ktoré sme pred vami prezentovali 15. júla a tiež koncom októbra. Zdá sa mi, že sme si zajedno v tom, že všetky európske problémy nie sú nevyhnutne problémy, problémami pre EÚ a pre komisiu, pretože Mnohí z nás si myslia, že treba rehabilitovať princíp e, subsidiarity e, na úrovni a nechať riešiť problémy e, na, tom, na tej úrovni, kde si to zaslúžia členské krajiny, regióny, územné samozprávy. Často lepšie prinášajú odpovede na problémy, ktoré Európa prináša. Na základe tohoto princípu a pozdĺž línii riadiacich línií, ktoré e, si komisia vytýčila, sme preskúmali 452 iniciatív, e, zákonodárnych legislat- e, iniciatív, ktoré momentálne sa preskúmavajú a ku ktorým prebiehajú diskusie. Urobili sme tak v duchu veľkých priorití, ktoré musia byť prioritami EÚ, veľkou prioritou tá, ktorá je bez, ne- nepochybná, nuž tak e, tá sa týka zamestnanosti a rastu. A preto hneď tri týždne po našom zmenovaní, e, vymenovaní sme predložili plán, investičný plán, ktorý e, zamestná našu činnosť, naše zasadnutia v budúcich šiestich mesiacoch a práve vďaka Európskemu parlamentu sme e, sa naozaj pustili do, s odvahou do, do, do tejto dôležitej práce na, to, na tomto texte. Pán predseda, ďalej chcem povedať, že sme e, vy, si vybrali dôležité budúce iniciatívy. Uh, e, 23 e, nových iniciatív pre rok 2015, k tomu pribudne, keď predložíme pracovný program na rok 2015, Nechceme teraz hovoriť o celom tom programe na, celé, e, na celý náš mandát. E, e, chceme okresať počet nových iniciatív, pretože chceme bojovať proti prerušeniu kontinuity. Preto z tohoto dôvodu sa bude 80 textov, vyše 80 textov prerábať a no, novelizovať. Medzi iniciatívami, okrem e, investičného plánu, ktorý je taký veľmi dôležitý, figurujú aj všetky tie témy, ktoré sa týkajú e, fiškálnych e, daňových otázok. Chcem povedať, že komisia predloží v prvých šestich mesiacoch návrhy, pokiaľ ide o výmenu anticipovaných ďalších krokov ak sa to môže takto vyjadriť e, vo francúzštine. Nad rámec tohoto komisia predloží program, akčný pro, e, program boja broj, e, na, pokiaľ ide o boj proti daňovým podvodom a únikom. Použijeme princíp, že krajina príjimateľská, krajina, kde pôžitky nastávajú, má byť zodpovednou za presadzovanie. Veľmi priateľských chcem zdôrazniť, že som citlivý v skutočnosti, že deň po a, ma, e, máme naozaj veľkú chuť veci robiť, ktoré sa musia urobiť v roku 2015. Franz Timmermans, ktorému blahoželám e, k rozhodnosti, ako koordinoval práce komisie, pokiaľ ide e, o túto problematiku, sa stretol so všetkými e, komisármi a po, po e, tom, čo sme hovorili s radou ministrov a s parlamentom, Európskym parlamentom, sa on pustil, respektíve on si zasluhuje čo najviac chváli za do, dovršenú prácu ktorý predkladal teda prioritný eh, program komisie a jemu odovzdávam v tejto súvislosti slovo a vám ďakujem za pozornosť. Ďakujeme. A teraz má slovo za komisiu pán podpredseda Timmermans. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som dodať aj ja svoje blahoželanie k udeleniu eh, ceny Karlovej ceny. Je to cena, ktorá je nám obom srdcu blízka, pretože pochádzame z toho regiónu. Aachen je pivotným mestom v regióne, z ktorého pochádzame a myšlienka za toto Karlovou cenou je tak hlboko prepojená s pôvodom hojenia a rán po druhej svetovej vojne, že dostať udelenú Karlovú cenu je naozaj to najvyššie hodnotenie, ktoré môže um, zástupca Európskej inštitúcie dostať a ja chcem vám k tomu naozaj srdečne zablahoželať. A cez vás chcem poďakovať Európskemu parlamentu za rozsiahlu spoluprácu v príprave pracovného programu komisie na rok 2015. Tak ako práve povedala predseda komisie Juncker, chceme sa sústredovať na priority v roku 2015 a chceme, aby sa to sústredovalo na rok 2015 a nie na ďalšie roky potom. Komisia iste si bude stanovovať aj priority po roku 2015, ale tie budú obsahom pracovného programu v potom ďalších následných rokoch. Európska komisia chce priniesť zmenu v tom, ako pracujeme, ale to sa nám môže podariť iba v úzkej spolupráci s vami, s parlamentom a s radou. Teda keď vám tu dnes prezentujeme pracovný program komisie, je to tiež výzva Európskemu parlamentu, aby ste vyzvali využili tento program na diskusiu medzi inštitúciami a taktiež, aby ste do toho zapojili aj e, tretiu inštitúciu do tejto legislatívnej súhry, a síce radu. Ako povedal pán predseda, máme 23 nových opatrení na našom zozname. Neuvádzame e, tam všetko, aby sme na niečo nezabudli a uvádzame tam len konkrétne body, na ktoré sa naozaj budeme sústredovať v budúcom roku nič viac. Neznamená to, že sa nezačne konať prípravná činnosť aj na ďalších iniciatívach a potom, čo sa týka usporiadení pre ďalšie následné roky 2015 a 16 a 17. A ďalej, čo sa týka finančného rámca, strednodobej revízie a tak ďalej, na tom budeme pracovať, parlament budeme informovať. Našou prvou prioritou, ako povedal predseda, je priniesť výsledky v oblasti investičného plánu pre Európu. Dokázali sme, že vieme pracovať rýchlo tým, že sme v rámci prvého mesiaca predstavili túto stratégiu. Teraz musíme implementovať túto stratégiu v praxi. Musíme oblokovať eh, súkromné verejné investície eh, minimálne celkovo vo výške 315 miliard eur. Taktiež predložíme veľmi ambiciózny balíček jednotného digitálneho trhu, aby sme vytvorili podmienky pre živú digitálnu ekonomiku a spoločnosť. Tým chceme E, doplniť prostredie telekomunikačnej komunikácie, taktiež chceme e, zjednodušiť pravidlá spotrebiteľov pri nákupoch cez internet a taktiež chceme zvýšiť bezpečnosť e, počítačových systémov a sústrediť sa na digitalizáciu. Taktiež príjmeme kroky na ceste k Európskej energetickej únii. Nikdy nebolo tak dôležité ako teraz zabezpečiť dostatok dodávok energii, taktiež integrovať naše trhy, taktiež znížiť dopyt po energii a taktiež podporovať zelené formy energie. Hĺbšia mm, hospodárska menová únia je dôležitá pre naplnenie našich plánov. A keď dosiahneme prelobenie tejto kapitálovej únie, tak tým prilákame investície. Paralelne chceme oživiť sociálny dialog na všetkých úrovniach. Chceme podporovať spravodlivosť e, a príležitosti v našej spoločnosti. Chceme hľadať nové spôsoby, ako podporovať členské štáty e, v snahe získať e, si mladých ľudí a dlhodobo nezamestnaných ľudí, aby získali prácu a aby mali potrebné zručnosti na to, aby si prácu udržali. Chceme predložiť balíček opatrení na podporu mobility pracujúcich, pričom chceme podporovať úsilie členských štátov, aby sa postarali o to, že nedôjde zneužívaniu sociálnych dávok. Spravodlivejší prístup k zdaňovaniu je niečím, na čom veľmi záleží našim občanom. Musíme sa postarať o to, aby sa zdaňovali príjmy firiem v krajine, v ktorej vzniknú tieto príjmy, a to tenie eh, digitálnej ekonomiky. Chceme predložiť akčný plán tejto veci e, spolu s transparenčným plánom v oblasti daňovej politiky a taktiež chceme opätovne už iniciatívu, ktorá sa týka spoločného daňového základu e, príjmov správnických osôb. Taktiež chceme e, zvýšiť vyváženosť Európskej agendy v oblasti presťahovalectva. Občania očakávajú, že príjmeme potrebné kroky tak, aby sme nadalej príjmali prisťahovalcov, aby sme taktiež zachovali atraktívnosť Európy, aby sme dokázali prilákať talenty. Chceme tiež podporovať demokratické zmeny. Už sme e, sa začali angažovať v zvyšovaní transparentnosti našich schôdzí, e, stretnutí s inými externými zástupcami a taktiež sa tešíme na ďalšie diskusie s parlamentami v presazovaní tohto programu. E, veľmi kriticky sme sa pozreli na to, čo plánujeme či táto iniciatíva naozaj priniesie pracovné miesta a rast, či e, obohatíme úsilie členských štátov, či naozaj sa podarí zmeniť veci v praxi bez toho, aby sme spôsobili e, zbytočnú ďalšiu záťaž. A taktiež sme sa v každej súvislosti pýtali, či všetky tieto iniciatívy sú v rámci desiatich priorít, ktoré odsúhlasil predseda Juncker e, s vami s parlamentom, keď bol potvrdený vo funkcie. A taktiež sme sa pýtali, na to isté, či je užitočné a potrebné, aby 400 rozpracovaných návrhov, ktoré sú teraz na stole, aby sa uzavreli, čo sa týka princípu politikej nekontinuity, ktorý je servený v rámcovej dohode medzi dvoma inštitúciami. Mm, často sa to popisuje ako zásada, ale v praxi sa to dosť ťažko uplatňuje, ako som sa mal možnosť presvedčiť v posledných niekoľkých týždňoch. V úvode nového legislatívneho cyklu je e, vhodný čas e, e, revidovať veci, aby sme sa mohli sústrediť na to, čo bude mať najvýraznejší dopad na zamestnanosť na pracovné miesta a čo sa bude môcť podariť chváliť v najbližšej budúcnosti. Teda naozaj chceme prehodnotiť všetky rozpracované návrhy vo všetkých sektoroch a chceme sa rozhodovať potom o tom, či ich zachováme alebo či ich stiahneme. Chceme, aby sa prejavili výsledky priamo v praxi, teda tam, kde sa ukáže, že sa nepodarí schváliť návrhy v dohľadnej dobe tak, aby sa splnili ciele, budeme sa snažiť predložiť alternatívne návrhy. To platí pre e, smernicu o zdaňovaní energie. To sme sa rozhodli, že dosiahneme, pretože rada to tak výrazne redukovala, že už to nesplňa naše ciele ochrany životného prostredia, čo sa týka zdaňovania palív, tak aby sme zohľadnili e, ciele z hľadiska znižovania emisí CO2 okrem iného. Taktiež navrhujeme, aby sa stiahol existujúci návrh e, o obhave ekonomiky, aby sme zvýšili ambicioznosť našho prístupu. Chceme, ak dovolíte, aby som rád skončil najskôr a potom e, môžete vykrikovať, že je to hanba, ale možno to nebude ani potrebné. Chceme, aby obehová ekonomika naozaj fungovala ako obeh, nie ako poloobeh. Teda znamená to, že chceme stiahnuť momentálny návrh o odpadoch a chceme predložiť ambicioznejší návrh, ktorý bude pokrývať eh, celú obehovú ekonomiku, pretože chceme a naozaj to chceme splniť v roku 2015. Nebudeme s tým nejako zaostávať, urobíme to veľmi rýchlo, pretože chceme, aby obehová ekonomika naozaj bola schopná fungovať, keď eh, nabehne do praxe Junckerov plán, tak aby ekonomika, ktorá môže eh, eh, mať prospech eh, z investícií, aby naozaj mohla využiť v plnej miere tento obehový charakter. V tomto zmysle chceme byť ambicioznejší, v tomto chceme, aby došlo k výraznému prínosu pre ekonomiku, tak aby sme naozaj obohotili tú ekonomiku, ktorá to potrebuje, aby sme oživili obehovosť našej ekonomiky. O tom som naozaj hlboko presvedčený, že to potrebujeme a že sa to podarí. Už nekričíte, že je to hanba? Dobre. Predložíme tento ambicioznejší návrh, aby sme podporovali rozvoj ekonomiky na budúci rok. Okrem toho chceme podporovať investície eh, vďaka novému fondu pre strategické investície, ako aj Európskemu fondu eh, pre strategické investície. Ehm, v našich usmereniach sme hovorili, že chceme eh, prehodnotiť balíček o prístupe k odpadom e, pôvodne sa stanovovalo, že e, strednodobé e, spaľovacie zariadenia sa budú postupne pozastavovať. Pôvodne sa zdalo, že návrh nebude natoľko kontroverzný, ako napokon vyšiel a preto podľa nás nesplňa očakávania. V priebehu ďalších rokovaní chceme predložiť upravený návrh, ktorý dúfame prekoná eh, túto medzeru tým, že bude viac ohľadňovať eh, synergiu medzi balíčkom ochrany životného prostredia a klímy a taktiež, že sa zníži administratívna záťaž. Sme plní optimizmu, že tieto rokovania prinesú úspech a že sa podarí dosiahnuť dohodu. A hovorím to s plným dôrazom na to, že nechceme nejako ustúpiť v cieľoch, ktoré chceme splniť. Veľmi kriticky prehodnocujeme metódy, ktoré využívame, aby všetci partneri naozaj boli schopní podporiť spoločné ciele a aby sa to čo najskôr prejavilo aj v praxi. Aby sme mali v Európskej únii čistejšie ovzdušie. Taktiež sme hovorili o smernici o materskej dovolenke e, dosť intenzívne. Poviem to veľmi jasne. Komisia odsudzuje existujúce prekážky prístupu žien k pracovnému trhu a taktiež prekážky, ktoré tam panujú. E, takisto ako by v posledných rokoch e, čiastočne kvôli nášmu návrhu niektoré e, členské štáty zmenili a zlepšili svoje úpravy a systémy, ale ešte stále je tu mnoho ďalších vecí, ktoré sa budú musieť zmeniť tak, aby ženy v väčšej miere mohli čerpať výhody z pracovného trhu. Sme ochotní pracovať s vami a s radou, aby sme vykonali ďalšie úzie, aby sa táto smernica odblokovala, ale ak nedôjde k prelomu v najbližších 6 mesiacoch, stiahneme to zo stola a preložíme na miesto toho novú iniciatívu, ktorá bude pokrývať práve tie problémové body, ktoré existujú. Teda áno, chceme byť naďalej ambiciózni, chceme, aby táto smernica priniesla úspechy, ale ak e, sa to nebude nikam posúvať, tak príjmeme novú iniciatívu, aby sme prelomili ten e, sklenený strop, aby ženy mali rovnaké možnosti na pracovnom trhu. Domnievame sa, že bude účtočnejšie pre všetkých, aby sa investovalo úsilie a čas do takýchto rokovaní, než e, do prebiehajúceho zastaveného kolobehu rokovaní. Teraz je na troch inštitúciách, aby v najbližších 6 mesiacoch sa snažili dosiahnuť pokrok. Ak či tomuto pokroku nedôjde, tak predložíme iný návrh. Toto všetko je súčasťou e, našej snahy o zlepšenie regulácií. Náš pracovný program taktiež e, má za cieľ e, zjednodušiť veci. Chceme prijať také iniciatívy, ktorými komisia prehodnotí existujúcu legislatívu tak, aby legislatíva plnila naozaj ciele a to najefektívnejším a najambicioznejším spôsobom. Teda, čo bude ďalej? Budeme hovoriť o tomto návrhu a tieto návrhy vstúpia do platnosti len potom, keď si vypočujeme vaše názory. Je pre mňa jasné, že iba vtedy sa nám podarí zrealizovať veci v praxi, ak sa dokážeme dohodnúť my, naše tri ex eh, inštitúcie. Čo sa týka iniciatív našich inštitúcií, budeme sa snažiť spolu identifikovať zoznam takých tematík, ktoré inštitúcie môžu završiť, ku ktorým sa môžu zaviazať a akcelerovaným spôsobom ich završiť, aby bolo možné dosiahnuť osok pre občanov. Tešíme sa na hlboký a štrukturovaný dialog so všetkými aktérmi na jar. Dúfam, že sa nám podarí navodiť hlbšie porozumenie medzi inštitucionálneho programovania v budúcnosti. Pracovný program komisie nie je koniec dialogu, je jeho začiatkom a veľmi sa teším na tento dialog, ktorý na začiatku tohto roka sa začne opätovne tu vo vašom parlamente. Ak dovolíte, pán predseda, dnes je nový začiatok, potrebujeme vašu podporu. Európa nás potrebuje, aby sme splnili to, čo sme slúbili konkrétne občanom, nové pracovné miesta, a rast hospodárstva. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ďakujem. Ďakujeme pán Timmermans a teraz za EPP má slovo pán Sajer. The... Vážený pán predseda, ja sa chcem pripojiť ku kolegom a zablahoželať vám k cene Karola Veľkého. Sme v predvianočnom čase, keď ozdobujeme vianočné stromčeky. V tomto predvianočnom čase sme si vypočuli pracovný program komisie. Máme skúsenosti mnohých rokov, kedy každý si zavesil na svoj vianočný stromček také želanie, aké si len želal. Tento rok je pracovný program komisie e, iný, nie je takýmto navešaným vianočným stromčekom so želaniami. Ja by som za EPP chcel zablahoželať, že zatiaľ sa komisii podarilo neurobiť e, taký program, ktorý by sa podobal na zoznam želaní pod Vianočný stromček. Vítame túto zmenu, vítame jednoduchosť pracovného programu komisie, vítame to, že sa pridržate základných e, zásad Junckerovho programu na investície a nové pracovné miesta a hospodársky rast. Chápem, že tie isté problémy existujú aj v parlamente. My by sme si chceli zavesiť na Vianočný stromček svoje želania, svoj zoznam želaní a e, po týchto voľbách sme stratili zo zreteľa základné priority. Priority, ktoré po, slovo priorita pochádza z latinčiny a jeho koreň znamená jedna. 10 priorit je viac ako 1, 21 priorit je viac ako 10, ale 23 priorit je viac ako 452. Toto je mimoriadne dôležité a ambiciozne um, cvičenie, ktoré tu takto uvádzame do praxe. Mali by sme sa sústrediť na tie základné, zásadné veci a rozhodnúť sa, nepustiť sa do takých iniciatív, ktoré nie sú podstatné. Treba e, venovať pozornosť uplatňovaniu veci v praxi, implementácii. Veľmi často parlament a kolegovia žiadajú, aby v legislatíve boli ďalšie a ďalšie prvky len preto, že e, implementácia sa stále ešte neuskutočnila. Preto vítam, že ste sa sústredili na záležitosti praxe, uplatňovanie veci v praxi. Chceme taký pracovný program, ktorý navodí hospodársky rast, ktorý vytvorí nové pracovné miesta, novú mobilitu na pracovnom trhu a lepšie vzdelávanie, lepšie zručnosti, spôsobilosti, skúsenosti a to nie len v sektore informačných technológií. Takisto treba zabezpečiť e, energetické dodávky a digitálny vnútroevropský jednotný trh podporujeme aj to, že chcete mať menej byrokracie na všetkých úrovniach, aj na národných, aj na unijných úrovniach, to je spôsob, ako ušetriť e, peniaze daňových poplatníkov a bojovať proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovej povinnosti. Všetci aktéri v hospodárstve, v poľnohospodári, malé a stredné podniky potrebujú prívetivé prostredie bez toho, že by sa im chladli do cesty, administratívne prekážky a nemožnosť čerpať úvery. Dámy a páni, vítame túto zmenu Prešli sme si týmto cvičením vytvárania pracovného programu, ale až uplatnenie v praxi tohto pracovného programu nám ukáže, čo, za čoho je hoden. Spolu všetky inštitúcie budeme definovať priority Európskej únie. Európska komisia s tým už začala, potom sa budeme obzerať nazad, či sme to dokázali a preto želám veľa energie komisii, aby toto uplatnila v praxi. Ďakujem. Ďakujeme a teraz za sociálno-demokratickú frakciu má uh, slovo pán Guerrero. Vážený pán predseda, v mene mojej skupiny aj v mene uh, seba samého by som vám chcel zagratulovať k cene Karola Veľkého. Je to skutočne hodnotná cena. Dostali ju skutočne významné osobnosti ktorí pracovali pre Európsku úniu, za európske hodnoty. Ale tu hovoríme o niečom, čo sa spomenulo e, počas volebnej kampane minulú jar, keď sme všetci boli účastní volebnej kampane. Hovorilo sa o tom, kto je vlastne predsedom Európskej únie. Vy, pán Juncker, ste sa k tomu vrátili vo vašom júlovom prejave. Hovorili ste o tom, ako volíme našich predstaviteľov, že to predstavuje významnú politickú zmenu pre parlament, že parlament sa stal legitimnejšou inštitúciou. Hovorili ste, že máme nové vzťahy založené na dôvere, že je viac dialogu, že je prístup, ktorý zahrňa viac súčinnosti, že skladáme účty občanom, že spolupracujeme lepšie s komisiou na základe vzájomného porozumenia a spolupráce. A myslím si, že musíme v tomto rámci vzájomnej úcty pracovať aj naďalej. Chceme, aby komisia aj parlament sa vydali e, na cestu konštruktívneho a pokračujúceho dialogu. Vy ste sám povedali pán Timmermans a ja podčiarkujem to, čo odznelo, že považujete za poľutovania hodné, ja považujem za poľutovania hodné a trošku nás sklamalo čo, to, čomu sme boli svedkami za ostatné dni a dokonca za ostatných pár hodín. Pracovný program komisie totiž nezdieľa to, čo ste verbálne deklarovali. Odráža príliš veľa toho, čo sa dialo v minulosti. Je tam nedostatok transparentnosti, zmetočné veci, nedostatok relevantných informácií pre parlament. Parlament nie je náležite informovaný, čo sa týka dôvernosti údajov a dôvery. Táto je ohrozená medzi parlamentom a komisiou. Musíme pracovať na, na vytvorení vzájomnej dôvery. A aby sa Počerko, čo ste dnes povedali, musíme pokračovať iným spôsobom, robiť veci inak. Pokúsime sa to. Eh, prostredníctvom nášho uznesenia, ktoré príjmeme v tejto veci, vášho pracovného programu. Moja skupina má svoje priority. Viete, aké sme chceme znížiť nezamestnanosť, najmä nezamestnanosť mladých ľudí. Tak ako som povedal v minulosti, chceme veľmi rýchlu, viditeľnú, efektívnu zmenu vo fiškálnych, daňových záležitostiach. Potrebujeme eh, naozaj niečo robiť v tejto veci veľmi rýchlo. Som ďačný, že komisia predložila veľmi ambiciózny návrh v tomto zmysle a chceme konštruktívne spolupracovať s komisiou, aby sa veci v fiškálnych taňových záležitostiach zlepšili. Fiškálny model treba obhájiť a zlepšiť ho, zefektívniť ho. Zároveň treba bojovať proti nerovnostiam, nech už vychádzajú z čohokoľvek a musíme podporovať solidaritu a bojovať proti chudobe v Únii. Potrebujeme pozitívnu formu subsidiarity, ale zároveň silnú úniu. Úniu, ktorá sa vie postaviť takýmto výzvam. Ešte niekoľko sekúnd, ak môžem. Chcel by som zdôrazniť vec diskontinuity. Niektoré opatrenia politické, ktoré negatívne ovplyvnia materské dovolenky a súvisia s diskontinuitou, sa nám nepáčia. Ďakujem pekne. Je tu prozba zo strany pána Iglesias sa položiť vám otázku, pán Guerrero. Pán Iglesias. Ďakujem. Ďakujem aj vám, pán Guerrero. Potom, čo som e, vás počúval, tak sa pýtam, či bolo správne, že ste vy ako frakcia hlasovali za túto komisiu. No už na to vám poviem následovné. E, sú tu dva typy e, koalícií. To sú tie pozitívne koalície, kedy sa snažíme výjsť v ústretí občanom a riešiť ich problémy a potom negatívne koalície, ktoré E, vlastne, ktorým ide len o konfrontáciu. Ja pracujem e, v koalícii, ktorá rieši problémy. Vy sedíte na druhej e, strane. Vy sa v podstate pre občanov angažovať nechcete. Für die ECR-Fraktion hat jetzt das Wort. Pani poslankyňa Ford pohovorí teraz, prehovorí za uh, skupinu EKR. Ďakujem, pán predseda, za to, že ste uviedli toto zasadnutie. Boli to naozaj šokujúce správy z Pakistanu. Ako rodičia posielame svoje deti do školy, veríme, že sa tam niečo učia, že tam sú v bezpečí. Moje srdce je s rodinami, ktoré prišli dnes o svoje deti. Naozaj čelíme bezprecedentným výzvam. Naše hospodárstvo je pod tlakom, naše zdroje sú pod tlakom a naša bezpečnosť je pod tlakom. Európa sa musí zmeniť. Vážení komisári, hovorili ste obaja o zmenách, ale musia sa tieto zmeny aj udiať. Musíme zvýšiť silu našho hospodárstva. Áno, vidím, prečo máme takéto ciele. Životné e, štandardy, možnosti, rovnosť. Áno, ale potrebujeme silnejšie, výkonnejšie hospodárstvo, aby sme mohli splniť naše sľuby. Hospodárstvo musí byť na prvom mieste. Každá únina iniciatíva musí splniť prejsť týmto jednoduchým testom. Je to jednoduchšie alebo zložitejšie, ak sa takéto opatrenie príjme? Bude to jednoduchšie pre firmy alebo nie? To je ten test, ktorý treba aplikovať. Takisto, ako to dopadne na malé firmy, ako to dopadne na inováciu. Každé opatrenie treba podrobiť takejto otázke. Musíme vychádzať z dôkazov. Pán Juncker, z, slúbili ste našej skupine, že budete mať e, vedeckého poradcu. Splňte prosím ten sľub. Nie, nebudeme len prijímať nové zákony, musíme aj zabezpečovať, aby fungovali tie staré. A ak nefungujú, zmeňme veci. Sľubili ste, že komisia zníži administratívne bremena, takisto ste stanovili ciele pre zníženie byrokracie. To je pekné, ale my sa musíme sústrediť na služby, energetiku, na fungovanie hospodárstva, na nové modely podnikania, na zníženie nákladov a tieto zmeny treba naozaj uviezť do praxe v roku 2015. Chceme sa tešiť na rok 2015 50 a neobzerať sa späť na 50 roky z minulého storočia. Chceme e, mať dynamický, fungujúci trh. Ak sa nám to nepodarí a ak sa nám nepodarí uzavrieť hlbokú a rozsiahlu obchodnú dohodu z USA, tak sa nám nepodarí uvoľniť energiu z investícií, z kapitálu, zo súkromných fondov. Nenavršujme len verejný dlh. Kríza verejného dlhu ešte stále nepominula ale musíme mať štrukturálnu reformu. To však neznamená, že budeme centralizovať politiky zamestnanosti a sociálne politiky, pretože naše národné vlády iba hlbšie uviaznú v dlhoch. Čo sa týka verejných výdavkov doma, verejných výdavkov tu v Štrasburgu, v Bruseli, tam treba unijný rozpočet naozaj skresať, musíme ušetriť, musíme inak financovať naše aktivity. Čo sa týka verejných financií, keď sú napäté rozpočty, toto súvisí aj s pristahovalectvom a na to sa musí zodpovedať. Áno, musíme spolupracovať s tretimi krajinami. Musíme sa e, zoznámiť s tým, aké sú zdroje pristahovalectva a musíme prestať e, zneužívať pristahovalecký systém aj vnútri VEU, aj vonku. Všetci musíme prestať zneužívať tento systém. 28 krajín musí voľne si vedieť vymieňať tovary, musia ľudia vedie cestovať, nesmieme pridusiť tieto voľné toky a iniciatívy, nechceme žiadne byrokracie, žiadnu zbytočnú administratívu a žiadne zbytočné zákony. To sú veci, ktoré zdieľame. Ďakujem. Pani Ford, pán poslanec Leichtfried eh, vám chce adresovať otázku. Nech sa páči, pán Leichtfried. Ďakujem veľmi pekne. Eh, tu som pani Ford Veľmi pozorne som vás počúval a chcem sa spýtať, pretože jeden bod vašeho prejavu ma veľmi zaujal. Povedali ste, že hospodárstvo e, má vždy prednosť. Koncerny e, znamená to, že e, by nemali byť žiadne sociálne predpisy, žiadne, žiadne práva, nízke dane pre koncerny, to je všetko... Nie, nie v tom s vami nechceme spolupracovať. My máme iný pohľad. My si myslíme, že z hospodárskeho rozmachu by mali mať prospech všetci, nielen niekoľko málo ľudí. Zdieľanie eh, toho, čo sme vyhospodarili, ale musíme, eh, je kľúčom, ale musíme ten rast vytvoriť, aby sme vytvorili vyššie eh, možnosti kvality života a preto chceme E, mať zameranejší prístup, ktorý bude rešpektovať e, tu takisto e, na druhej strane. Ďakujem. Teraz za liberálnu skupinu má slovo pani poslankyňa Intfeld. Ďakujem. Chcem poblahoželať vám takisto za skupinu ALDE. V prvom rade Hovoríme tu dnes o lepšom zákonodárstve a podľa mňa to by tiež znamenalo transparentnosť. E, ale pokiaľ viem, dnes tu hovoríme na základe materiálu, ktorý e, unikol tlači. Je to celkom nezvyčajný postup, pretože ALDE samozrejme podporuje snahy zoštihlenia legislatívy EÚ, ale my veríme e, v také inteligentné okresovanie, nie e, aby sme zaťali, tak povediac, priamo pri koreni tohto stromu európskeho. Nechceme nejak e, svojvoľne škrtať zákony. Mali by sme rešpektovať demokratický politický proces. Nikto e, určite nebude proti e, odstráneniu nepotrebných predpisov, ale čo 1% považuje za nepotrebné, e, je možno považuje zase e, e za veľmi dôležité niekto iný. Chce my podporujeme komisiu, ktorá sa zameriava na veľké témy, ale my sme i za e, rovnaký prístup. Ale komi- logika komisie, e, blokáda smernice o antidiskriminácii nie je, je byrokracia. My považujeme transparentnosť za veľkú tému, ale v logike komisie prístup e, k dokumentom ako zákon, ktorý sa zablokoval, má byť škrtnutý. Komisia a jej boj proti byrokracii chce odstrániť i návrh e, smernice o odpadoch a kvalite ovzdušia. Takisto sme za demokratické hodnoty a právny štát. E, bohužiaľ v mnohých krajinách je to veľmi e, aktuálna téma, ale komisia navrhuje žiadne nástroje. Takisto je podľa vás nepotrebný teda právny štát? Parlament zamietol zasa naopak návrh e, predpisov o PNR a tu komisia zase tlačí, aby sa to e, pre, pretlačilo, ale teda nie je tu obhájenie preto. Takisto e, chcú zlepšiť proces, než by sa hovorilo o výsledku demokratického rozhodovania. My podporujeme to v tej oblasti, kde členské krajiny nekonali e, zodpovedne, ak by toto bolo pravidlo, mnoho dobrých zákonov, ktoré uľahčujú život Európanom, by dnes neexistovali. Nebola by tu banková únia, neboli by tu európske patenty, nie štandardy pre bezpečnosť e, prác, pre, pri práci a tak ďalej, nie spoločné azylové predpisy. Ako komisia bude bojovať e, v, dôležitý, dôležitý tú príčinu o byrokracie v členských krajinách, ako zabezpečí lepšiu implementáciu a zavedie komisia tú špeciálnu do, doložku vystúpení a tiež v neposlednej miere zvýši komisia drasticky podmienky transparentnosti, aby bola plná zodpovednosť a verejná kontrola pri dokumentoch, čo by mohlo byť kľúčom k lepším zákonom Podpredseda Timmermans pri svojom vypočutí povedal, že tá e, komisia e, je s Európskym parlamentom a pr- teda očakávame, aby boli s nami v, v, tandene, v tandeme, aby sa zničilo, znížilo spoločné e, ťa, byrokratické zatešenie, ale aby sme spolupracovali na demokratickom procese. Ďakujeme teraz za zjednotenú ľavicu. Má slo, slovo pani Kari. Ďakujem. Chcete e, ísť novým smerom. Nechcete robiť to, čo predtým, ale chcete počúvať, čo hovoria občania. Ešte nikdy som tak v, e, e s komisiou nes, e, výrazne nesúhlasil ako v tomto bode, ale tu už končí, končia body, s ktorými súhlasím. Namiesto toho, aby komisia sa E, zastávala lepších pracovných podmienok pre pracujúcich, má sa uľahčiť život e, podnikateľom a na, na úkor pracujúcich. Určite to, čo navrhujete, nie je v prospech pracujúcich, keď sa teda ich práva okresávajú, aby život mali ľahší e, podnikatelia. Preto žiadame nový, nový začiatok. V centre by mal byť blahobyt občanov, celý program refitu by sa mal e, pochovať, nie je vôbec na, na úžitok. Teraz za zelených má slovo pán Lamberts. Funguje to? Dobre. Pán predseda, máte pravdu. Toto, tento e, mandát je vlastne poslednou príležitosťou pre Európu. Ak chceme našich občanov priblížiť k európskej integrácii, k tej myšlienke, treba, ako ste často povedali, priblížiť občanom uh, obča- e, Európu. Čo to znamená? Nuž, treba mať treba zabezpečiť, aby Európa pracovala pre väčšinu občanov, nie pre menšinu. Myslím si, že tu sú tre, tri osy, ktoré môžeme sledovať. Prvá os to je sociálna spravodlivosť. Povedali ste, že e, Európa si zaslúži trojité Ačko. Určite vás tom podporíme. Poli- sociálna politika nie je európskou e, e, právomocou. Prvá vec, tak to je nespravodlivosť daňová. Už ste spomenuli niektoré iniciatívy, ktoré z, čiast, z časti idú dobrým smerom. Tu treba ešte ale veľa urobiť, pretože sú to veci, ktoré politicky, sa politicky dajú ľahko presadiť. Tu vás podporujeme. Myslíme si, a to som od vás nepočul, ani od pána Timmermansa, že treba v rozpore s tým, čo sme dnes počuli, eh, uskutočniť e, e, sociálne ciele, zníženie chudoby a nerovností, e, mali by to byť takisto na rovnakej úrovni ako rozpočtové ťažiskové body, podobne i environmentálne body. Pretože tu sú, naše, tu sú nerovnosti, ktoré smerujú k zhoršeniu našeho odtlačku na životnom prostredí. Ďalej smernica o vysielaní pracovníkov aby tu neboli v konkurenčnom boji e, vo veľmi zložitých pracovných miestach e, občania tej istej Európy. Takisto e, dopadové štúdie všetkých rozpočtových prijatých opatrení. Ďalej environmentálna udržateľnosť. Tu rátam s komisiou, s radou i parlamentom, že sa konečne podarí, že ekologická tranzícia nebude už záťažou pre Európou je to požiadavka, musíme naďalej závisieť, e, budeme naďalej závislí od dodávok energii, musíme Európu doviesť naozaj e, na úroveň ďalšej priemyselnej revolúcie. Je to demokratická výzva, hovorili ste o transparentnosť o, v oblasti lobbyingu, ale čo som nepočul, že vynikajúci nástroj konvergencie v Európe, teda európsky semester, by mal byť podriadený oveľa demokratickejšej kontrole v národných parlamentoch i v tom európskom. Dôležitá je legitimita pri diskusiách, ktoré prebiehajú e, od krajiny k Ukrajine, ktoré e, sa dejú často za kulisami e, na úrovni funkcionárov, či predstaviteľov komisie, či predstaviteľov vlád. Nikto z nich nezohľadňuje demokratické zastúpenie, takže tieto opatrenia sa e, vnútia bez toho, že by niekto z toho akceptoval politickú cenu. Pán kolega Lamberts, mám na vás prozbu. Tlmočníci, hovoríte prirýchlo, prosím, trochu spomalte. Ďakujem. E, ukončím snad otázkou lepšieho e, zákonodárstva. Vy ste o tom hovorili, pán Timmermans, že to neznamená dereguláciu Hovorili ste zaujímavé veci, pokiaľ ide o e, balíčku k odpadovému hospodárstvu a beriem to do úvahy. Dúfam, že to nebude znamenať stiahnutie týchto opatrení takisto ku kvalite ovzdušia, pretože pokiaľ ide o otázku refitu, je to nástroj, ktorý sa môže použiť e, demokratickou väčšinou, aby sa neustále oslabovali opatrenia sociálnej a environmentálnej ochrany, ale my ich veľmi potrebujeme, ak chceme viesť e, de, zmysluplnú, e, dôstojnú existenciu a práve tí najchudobnejší medzi nami. Na, záverom chcem apelovať na vás. Veľmi ma šokovalo, že bolo potrebných 5 dní e, pre komisára Hila, aby reagoval na list Bankovej federácie, kde išlo reformu bankovej štruktúry, naozaj klientský servis, ale treba konať okamžite pri takýchto e, požiadavkách. Mal by byť oveľa entuziastickejším e, advokátom a pre nás je nepriateľné, aby sa stiahla táto smernica. Herr Lamberts, es gibt den Wunsch des Abgeordneten Wulff. Pán Lamberts, eh, pán poslanec Wulff by vám chcel položiť otázku. Nech sa páči, pán Wulff. Mr. Lambert, you Pán Lambert, povedali ste v úvode svojho vystúpenia, že pán Timmermans eh, čelí poslednej šanci pre Európu, aby podporila mm, väčšinu a nie menšinu. Teda myslíte si, že v súčasnosti sa Európa stará iba o menšinu? Je suis un esprit simple, donc... Pozrite sa, ja som jednoduchý človek, som technik, sústredujem sa na fakty. Keď sa obzriete v Európe, vidíte, e, že od samotného začiatku krízy niektorým krajinám sa darí dobre, niektorým horšie. Znamená to, že zhruba 1 až 2 populácie sa obohatili a zvyšok obyvateľov žije v rovnakej alebo dokonca horšej situácii. Z toho musíme vyvodiť, že politika, ktorá sa uplatňovala aj na národnej, aj na európskej úrovni, e, je skôr orientovaná podľa záujmov menšiny. Teraz mene FDD, pán Faráš. Pán Juncker, počul som, aký máte pracovný plán, mne sa nepáči. Ale počul som, že Špecialisti na P, PR sa si podávajú kľúčky v vašej pracovni. Máte dokonca slogan Nová hviezda pre Európu. To sa nedá ani vymyslieť. Každých 5 rokov niečo také vynachádzame. Ale keď žiadame naše peniaze, všimol som si na budove Berlamont minulý týždeň veľký slogan s vašou tvárou a zvyšok komisie za vami nový začiatok pre Európu, nový tým, nový Junckerov tým. No viete, to, je, to nie je nič nové. E, táto komisia má 5 bývalých premiérov, 4 bývalých premiérov, má 19 bývalých ministrov vlád, má 7 bývalých komisárov. Táto komisia, tento, kole, e, toto kolegium komisárov, to nevyzerá ako nový začiatok pre Európu, to skôr vyzerá ako odkladisko domácich politikov, tento, kolegium komisárov. A vy ako predseda Máme tu vás. E, nemyslíte si, prosím vás, že si tu niekto myslí, že e, spochybňujem vaše kompetencie. Nie, nespochybňujem. Určite ste kompetentní, ste dobrým operátorom, ale sú tu um, firmy, ktoré sa vyhli plateniu daní, miliónom sa vyhli, platili iba uh, dane vo výške 1 až 2 v Luxembursku počas obdobia, kedy ste boli vy v Luxembursku premiérom. To ste, to ste pripustili, pripustili ste, povedali ste e, verejne, že ste lepším operátorom ako tí, čo boli pred vami, ale nehovorte nám o tom, že to je nový začiatok. Boli ste 19 rokov premiérom Luxemburska, boli ste predsedom Euroskupiny, nie ste nikto nový. Vy v tejto komisii ste zastaraným a zatuchnutým ako stará fľaša vína pán Timmermans, ktorý je e, ako keby mozgom e, nového kolegia komisárov. Hovorili ste o tzv. Obehov, obehovej ekonomike, o cirkulárnom hospodárstve. Neviem, o čom to bolo. Ja som tomu nerozumel. Hovorili ste o minimalistickom prístupe k legislatíve. Podobne ako pán Juncker, vy ste naozaj inteligentní, ste inteligentnejší ako tí, čo sme tu ich mali pred vami, ale vy dúfam nezakážete, aby sa olivový olej nesmel nalievať na naše porcie jedla v reštauráciách. Dúfam, že nebudete regulovať veľkosť alebo tvar uhoriek, ale minimalizmus je jedna vec, ale nepodarilo sa vám vysporiadať sa s niečím, čo, o čo sme sa pokúšali predtým v Európskej únii a to, ako veľa potrebujeme e, právnych úprav, aby mohla ešte stále fungovať sféra podnikania. Máme 170 strán dokumentu, ktorý hovorí o miliónoch, e, o veľkých sumách. Potrebujeme minimalizmus, to je pravda. Ak Európa má zostať konkurencieschopná na globálnej scéne, čo potrebuje, je jednoduchosť právnych úprav. Samozrejme, že malé a stredné podniky by mali sa byť schopné voľne nadýchnuť a pracovať a nie je možné všetko nasadzovať na jedno kopito. Nemôžu malé a stredné podniky mať také isté predpisy ako veľké multinárodné spoločnosti. Čo sa týka rokovania so Spojeným kráľovstvom pristahovalectve, pán Juncker, povedali ste jasne, že o tom sa rokovať nebude, že sú to ľudské práva ľudí a Briti sa tiež nezmenia. Takisto tu máme e, grécke členstvo v eurozóne. Každý vie, že by nám bolo lepšie bez nich. A ak Grécko bude v eurozóne a aj Spojené kráľovstvo bude v eurozóne, budete o týchto záležitostiach určite nasledujúcich 5 rokov ešte veľa počuť. Pán poslanec, pani kolegyňa Breso sa vás chce na niečo opýtať. Nech sa páči, pani Breso. Grazie, presidente. Volevo chiedere all'onorevole Farage se non ha dimenticato. Ďakujem pekne eh, za vaše expoze, ale zabudli ste spomenúť rozličné normy, eh, ktoré platia pre Luxembursko. Môžeme to nazývať výrazom normy alebo štandardy. Som veľmi rada, že anglické vlajočky už nevla, nevejú na vašom stole, pretože toto je zjednotený parlament zjednotenej Európy. Ja som si neistý, kde bola tam otázka, ale som rada, že ste mi poskytli príležitosť hovoriť ešte dlhšie. Mám teraz eh, mikrofón pred sebou, môžem hovoriť. Čo sa týka noriem v Luxemburgu, ja som to povedal veľmi jasne. Ja som bol kriticky voči pánu Junckerovi. Ja nie som proti daňovej súťaži medzi rozličnými krajinami. Každá krajina si môže aj v daňovej oblasti robiť svoje veci po svojom, to je zdravé. Ale ja urobím drobnú korekciu. Máte e, pravdu, moja vlajka nie je na mojom stole, ale to nemala byť anglická vlajka, mala to byť britská vlajka. glaube der flaggenwacht ist dem belgischen streik zum opfer gefallen. myslím že zásielka s vlajkami zrejme neprišla kvôli štrajku v belgicku. Inokedy totiž je pravidelne v pondelok tu. Na budúce už budete mať svoju vlajku, slubujem. Ach, sind Sie der Flaggenwacht? A vy máte na starosti tie vlajočky? Faktická poznámka. President Schultz. Pán predseda Šulc, na poslednej schôdzi v Štrasburgu ste rozhodli za možnosť skupiny prejavovať sa symbolmi, vlajkami, ktoré sa považujú za homofóbne, rasistické a tak ďalej. A zároveň ste kritizovali národné zástavy, ktoré sú na našich stoloch. E, chcem sa opýtať, či viete, že e, existuje aj príloha 15 e, rokovacieho poriadku a tam sa hovorí, že vizuálne symboly sa budú tolerovať, ak nie sú ak neporušujú dôstojnosť alebo neurážajú. Ja si myslím, že naše vlajky nie sú nejakým spôsobom urážlivé. Ehm, viem, že extrémna ľavica má často rôzne iné symboly, ktoré rôzne nie sú neurážajúce. Chcem sa prosím opýtať, či britská vlajka podľa vás je urážkou a prečo prosím na ňu útočíte? Nein, die britische Flagge ist nicht beleidigend. Ich habe nur festgestellt, dass Sie... Nie, ja som len hovoril, že tvrdíte, e, že teraz iba som skonštatoval, že dnes ste si vlajočku nepriniesli. E, povedal som, že inokedy e, tu zástavy sú podľa môjho e, vedomia, e, ešte aj môj predchodca to takto e, preskúmal a je na to právo. Vy ste sa stiažovali na to, že iní poslanci tu vyťahujú plagáty vo vašej vlastnej skupine. Na príslušnej schôdzi v Bruseli minimálne polovica, konkrétne talianská časť vašej delegácie, držala v rukách plagáty. Bol by som rád, keby ste aj tam boli, protestovali vtedy. Teraz má slovo pán Anemans.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 v obeťou sú potom všetci. Ide tu predsa o spoluprácu medzi členskými krajinami. Musíme byť ale skeptickí, pokiaľ ide o koncept EÚ a aj mňa potešilo vypočuť si to, čo hovorí komisia, aké sú priority a iniciatívy, ktoré sa okresajú. Napríklad e, odpadové hospodárstvo, tu sme tiež prijali flámske iniciatívy. Tuto, in, tieto iniciatívy som ako občan, ako politik podporil, ale výhoda a zákonodárstva EÚ, tomu nerozumiem. Viac sa predsa dá dosiahnuť e, do, dohodami, obchodnými dohodami a tiež e, energetická únia. Krajiny jednoducho tu nechcú spolupracovať, len to stojí viac prostriedkov, keď e, takto postupujeme. Výhoda je, že sa jasne ukáže, aké veľké kompetencie e, právomoci má Európska únia a nie je logické, aby sa právne úpravy robili byrokratickou komisiou a že sa teraz musí upravovať množstvo vecí, ktoré vôbec nesúvisia s členskými krajinami. Príliš ďaleko to zašlo a môžem vám len poradiť, aby ste nepokračovali v takomto e, zákonodarstve, v takýchto kompetenciách, pretože ten, kto chce robiť všetko, tak e, nič nedosiahne. Ešte raz teraz môžete hovoriť vy, keď ste chceli povedať čosi k rokovaciemu poriadku. Pred, predsa ste sa hlásili k rokovaciemu poriadku. Áno. Ako iste viete, kolegovia e, z hnutia 5 hviezd e, vstýčili nápisy, ktoré neboli nejakým spôsobom pohoršujúce alebo znevažujúce. Musíte byť e, nestranní, musíte všetkým skupinám pristupovať rovnocene, ukazovať im rovnakú mieru nestrannosti a iba o to som žiadal. Myslíte si, že máme postupovať e, nestrane. Ak u, u, e, takéto útočné nápisy e, e, sa stýčia, vy sa stiažujete na nás, už tak nie je to e, to, čo sa možno môže nazvať nestrannosťou. Vielen Dank für Ihren Hinweis. Das Wort hat jetzt Herr Jip für die EVP-Fraktion. Bitte sehr. panie przewodniczący! bardzo się e, cieszę Ďakujem pekne, pán predseda. Ja naozaj vítam toto vyhlásenie predsedu komisie. Hlavne sa mi páčilo to, že povedal, že je to začiatok rozpravy a nie jej koniec. Na rozdiel od toho, čo tu odznelo, ja si nemyslím, že by táto komisia bola zaprášená, zastarala a neprinašala žiadne zmeny. Mňa teší, že Európska komisia chce dosiahnuť, aby naša legislatíva bola lepšia. Áno, je potrebné revidovať, aký komunote je potrebné ostrániť duplicitu, je potrebné zalatať medzery, ktoré ešte ostávajú. Je tam iste nejaký potenciál, aby sme rozbehli raz a posilnili sociálnu súdržnosť. Keď sa pozrieme na niektoré programy, ktoré nám ostali neuzavreté z minulého funkčného obdobia. To si vyžaduje veľmi rýchle vyriešenie a plne podporujem aj priority, na ktoré poukázala komisia, napríklad Energetická únia. Toto je nápad, ktorý sa mi veľmi páči. Energetická bezpečnosť, odstranenie tých energetických ostrovov, diverzifikácia, ponuky, transfer a siete. To všetko sú veľmi dôležité veci v súvislosti s krízou na východe Európy. A ešte vnútorný trh a jeho fungovanie. Voľný pohyb osôb je naozaj kľúčový a s týmto súvisia implementácia smernice o službách. Digitálna agenda je veľmi dôležitá, pretože prispieva k rastu. Je potrebné tiež podporovať podnikanie, hlavne malé a stredné podniky v rámci celého investičného balíka. Ďalšia dôležitá vec to je zdaňovanie ziskov pri zdroji, tam, kde vznikajú hlavne v začiatku prechodu k trhovému hospodárstvu v krajinách ako Polsko a v iných, tak e, tam často dochádzalo k transferom ziskov. A cirkulárna ekonomika a bioekonomika. Toto sa mi tiež pozdáva v súlade so strategiou Európa 2020. Ďakujem pekne a teraz dostáva slovo ďalší rečník a je ním pani Rodriguez. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážený pán podpredseda komisie, komisári. Tento pracovný program je veľmi dôležitý dôležitý z toho hľadiska, že je potrebné nastaviť nové nasmerovanie Európy a tiež je potrebné tie ambície stanoviť na vyššej úrovni. Ak sa chceme zamerať na naozaj silné vízie nášho nového smerovania, je dôležité hlavne spustiť, naštartovať tvorbu pracovných miest, lebo teraz to nefunguje. Nefunguje to, ale je to potrebné aby sme prekonali stagnačný trend, v ktorom sa momentálne nachádzame, aby sme prekonali uh, hospodárske a sociálne rozdiely medzi členskými štátmi a aby sme vydlaždili cestu novým aktivitám, aktivitám e, a prechod k zelenému hospodárstvu, k inteligentnému, inovatívnemu hospodárstvu. No a toto všetko je e, samozrejme potrebné zmeniť smerovanie a my čakáme na komisiu že to urobí a že presadí nový mix politik, kde bude zároveň fiskálna konsolidácia, ale hlavnou prioritou bude aj rast. Reformy s cieľom posilniť rastový potenciál a nie len znižovať verejné výdavky, pričom investície budú naozaj najväčšou prioritou je tu teda investičný plán, ktorý dokáže podporiť strategické projekty, také, ktoré v Európe momentálne chýbajú. Samozrejme, fiskálne pravidlá, ktoré umožnia lepšie investovanie a toto prispieje aj k dôveryhodnosti našej politiky v boji proti daňovým únikom a proti škodlivej daňovej súťaži. Toto od vás očakávame. Chcem zdôrazniť, že máte v rukách aj ďalšiu historickú úlohu, ktorou je završenie hospodárskej a menovej únie. Ďakujeme pekne, pani poslankyňa. Máme tu pre vás modrú kartu od pána Jára. Pani Rodriguez, akceptujete túto modrú kartu? Nech sa páči, pán Jár. Ďakujem pekne, pán predseda, že ste ma neprehliadli. Vy ste, kolegyňa, spomínali, že tvorba pracovných miest je veľmi dôležitá. Myslíte si, že euro, mena, jedna mena pre všetkých a eurozóna, myslíte si, že existencia týchto dvoch pomáhajú, pomáha tvorbe pracovných miest alebo naopak? Existencia eura a eurozóny tvorbe pracovných miest bránia. No, ja si nemyslím, že euro je problém. Euro môže byť naozaj silnou stránkou členských štátov. Problém je v tom, že naša hospodárska menová únia je veľmi nerovnovážna. Musíme završiť bankovú úniu, musíme mať náležitú koordináciu na podporu dopytu v krajinách s deficitom, to je naozaj reálnu fiskálnu kapacitu. Ja si myslím, že keď toto dosiahneme, tak naozaj vytvoríme pracovné miesta a budú to kvalitnejšie pracovné miesta v eurozóne. Ďakujem veľmi pekne, pani poslankyňa. A teraz pán Duda, máte minútu. Vážený pán predseda, dnes sme si viackrát vypočuli jednak od pána Timmermansa a jednak od pani poslankyne teraz pred chvíľočkou, vyhlásenia naozaj veľkého významu. A našou veľkou úlohou dnes je tu v Európskej únii e, zakročiť proti nezamestnanosti, ktoré sú momentálne vystavení hlavne mladí. Musíme vytvoriť e, perspektívy, vyhliadky rozvoja pre takúto mládež, aby mohli naozaj žiť dôstojne na území Európskej únie, bez toho, že by museli hľadať pracovné miesta mimo nášho územia. Lebo toto riešenie naozaj nepovažujem za dobre. Toto je mimoriadne dôležitá vec. V januári 2014, čiže takmer pred rokom, komisia zverejnila vyhlásenie o priemyselnej obnove. Pani Bienkovská, niekdejšia kandidátka na komisárku, teraz už komisárka, hovorila o tejto potrebe Európu reindustrializovať. Takže, pán predseda, je potrebné klásť si otázky, a to následovné otázky. Tá priemyselná obnova, tá reindustrializácia. Dobre, v poriadku ale keď sa pozrieme do minulosti, ako túto potrebu môžeme dať do vzťahu s problematikou napríklad klimatických zmien. Ďalší rečník. Edustaja Coburn, olkaa hyvä. Coburn, nech sa páči. Um, no, ja by zaujímalo, či budete so mnou súhlasiť nadvieže na to, čo povedal pani Rodriguez. Vlády nevytvárajú pracovné miesta, podniky vytvárajú pracovné miesta. To možno je nová myšlienka pre tých eh, paneurópskych socialistov. No a preto ľudia chodia do Anglicka, Škótska a Írska, a nesnažia sa dostať do Európy alebo nerobia rady na hranicách Európy. Ak chcete zodpovedať túto otázku, <clears throat> ak ste tam videli nejakú otázku, Ja by som mal jednu kratučku otázku. Kedy konečne budeme mať riešenia priemyselné k tej reindustrializácii? Ešte raz sa pýtam na konkrétny akčný plán Európskej komisie, niečo, čo by bolo navrhnuté, pretože toto je vec, ktorá mi najviac leží na srdci. To je spôsob, ako bojovať proti nezamestnanosti, ako sa dostať z hospodárskej krízy. Proste musíme, keď budeme generovať finančné prostriedky, si ísť iným smerom. Tá otázka je, aké to budú finančné prostriedky. Ďakujem pekne. Teraz pán Telička, nech sa páči. Vážený pán predseda, podpredseda. že ehm, rád by som prešiel a vrátil sa teraz k reálnej debate. Vy ste nám predstavili program, eh, ktorý, ktorého časti a niektoré verzie sa objavili už pred pár dňami, čo je celkom dobré, lebo sme sa mohli pripraviť. Na druhej strane však dúfam, že informácie o tom, že tento program presadil sekretár, generálny sekretár že to je skutočne len klebeta, pretože od komisie očakávame politickú prácu. K tomu samotnému programu dúfam a myslím, že to je dobrý dokument, je to dosť všeobecné a uvidíme, aké tam budú detaily, ale riešia sa tam viaceré otázky. Na druhej strane však v tomto pláne mi chýba to, že zanedbávame trochu aj iné otázky, ktoré občanov veľmi zaujímajú. Hospodárska a sociálna agenda medzi ne určite patrí, ale sú tu aj iné otázky, ktoré možno nie sú až tak zdôraznené ako tieto. K investičnému plánu. Ja skutočne ľutujem, že komisia minimálne v tejto fáze nedokázala prepojiť benefity, ktoré má priniesť investičný plán so štruktúralnými zmenami, ktoré to musí prísť, priniesť aj v členských štátoch. Inými slovami, kondicionalita čo sa týka lepšej regulácie, myslím, že to je dobrý prvý krok. Trochu ma znepokojuje to, či dostatočne rýchlo sa objaví nový systém, pretože to mne chýba v tomto pláne a programe, že tam nie je systém, žiadne ciele, benchmarky. Myslím, že to treba vnímať v komplexnom kontexte. Na ďalšia vec. Chápem, že momentálne sme v procese stiahovania legislatívy. Dúfam, že áno. Ale ja očakávam, že tento proces bude založený na do- dopadových štúdiách a hodnotení dopadov. Legislatívny proces musí byť na tomto založený a preto aj proces rušenia legislatívy by to, to mal byť. Neviem, či som to správne pochopil. Hm, Bol by sa rád, keby ste mi to mohli objasniť. Posledné slovo. My hľadáme stabilný systém, vše regulácie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Teraz Juaristi a Bounce na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Hovoríte o oživení dôvery. Pýtame sa, ako to chce komisia urobiť. Robí to, ako keby to bola, v, išlo o otázku viery. Tu je však niečo iné. Počúval som vaše slova veľmi pozorne a snažím sa hľadať, ale nenachádzam takú, takéto posolstvo dôvery, ktoré by ste prezentovali občanom. Keď hovorím, hovoriť o Európe a jej ľuďoch je uh, ľahké, ale musíme v prvom rade oživiť eh, princíp subsidiarity. To je pravda, ale obávam sa, že niektoré mhm. základné aspekty, napríklad v oblasti životného prostredia, komisia uh, nerobí dostatok, aj keď hovorí o programoch, uh, ktoré sú ambiciozne Opäť sa to zdá byť otázka viery, pretože nepoznáme tieto návrhy, takto ambiciozne návrhy. Pokiaľ ide o demokratické zmeny, ktoré majú priviesť ďalšie impulzy. Transparencia, áno, to berieme, ale uvidíme. Nie je to však dostatočné na to, aby sa znovu oživila dôvera občanov. Občania potrebujú iný model, potrebujú inú Európu a musia byť súčasťou tejto zmeny a nič z toho nevidím v tomto programe. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia rečničkou je pani Evans na jednu minútu. Ďakujem pekne, predseda. Ako mini, mnohí kolegovia, ja som sa minulý týždeň dozvedela, že komisia chce e, zrušiť dve environmentálne zákony, čo je negatívny signál pre všetkých, ktorí očakávajú, že Európska únia bude lídrom v tejto oblasti. Ja z vlastnej skúsenosti viem, že toto sú e, zásadné veci, ktoré vytvárajú tisíce zelených pracovných miest. Takže my e, ja si máš prísľub, že predložíte ambicioznejšie návrhy a očakávame ich s veľkým záujmom. Ja by som však bola rada, aby lagúna od nás tam bola zaradená. Bude to nielen zdroj obnoviteľnej energie, ale tiež katalizátor investícií a pracovných miest. Musíme vytvárať nové technológie s podporou a zapojením lokálnych spoločenstiev. A to je udržateľná investícia, ktorá vytvára pracovné miesta a ktoré, ktorých potrebujeme čo najviac. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je, je pani Pedičíny, alebo pán Pedičíny, nech sa páči na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, kolegyne, kolegovia. Ja, ako mám odborné vedecké vzdelanie, musíme sa týmto zaoberať. 450 tisíc úmrtí každý rok spôsobuje životné prostredie. No a včerový pán Juncker čistému vzduchu vezme investície. Podľa odhadov samotnej komisie efektívne využitie zdrojov môže vytvárať e, mnohé nové pracovné miesta a môže znižovať dopyt po zdrojoch, ktorých je stále menej. Ale však čo robí Junckerová komisia? Stiahne z investičného plánu balíček o cyklickej ekonomike. Máme, preť, máme 600 tisíc materiál, ktorý by sa dal recyklovať a znovu použiť. Tým by sa dalo ušetriť 600 miliard eur každý rok a súčasne by sa obmedzili emisie z 2 na 4 ročne. No. O 2 až 4 ročne teda. Ale čo urobí Junckerová komisia? Opätovne chce zrušiť túto podporu. V našich zdravotných systémoch sú podvody a ďalšie negatívne javy, ktoré musia znášať občania. No a čo urobí Juncker? Opäť neumožní investície do transparentných zmluv. Ľudia strácajú prácu, rastie počet samovrážd a verejné prostriedky sa využívajú na to, aby sa robili hodnotenia o dopadov a štúdie o dopadoch. My by sme však mali uvažovať nad tým, a o tom, že sme tušili podobne ako občania, že sú to ľudia, ktorí sú nepriatelia občanov, ale tieto dohody by nemali byť naďalej umožňované. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Papadákis na jednu minútu. Ďakujem pekne. Toto je program proti ľuďom a je to nástroj, na zvýšenie ziskov veľkých spoločností pod prísnym dohľadom. Peniaze dávate monopolom. Zvýšený kapitál pre investície pod podmienkou veľmi lacnej pracovnej sily. Pracovné miesta sú nestále. Digitálny trh, voľný obchod so USA a ďalšie zmeny otvárajú nový priestor na zisk pre spoločnosti prináša nové problémy ľuďom. Tie tzv. Trky, trhy nie sú ukludnené. Kapitál má obrovskú silu. Dnes potrebujeme zásah, aby sme získali späť, čo sme stratili pre život, bez trhov a európskych monopolov, kde ľudia budú skutočnými pánmi v krajinách. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je Buzek, nech sa páči vážený pán predseda komisie, vážený pán podpredseda komisie, hovoríme o programe Európskej únie na nasledujúci rok. Je to veľmi dôležité, pretože tento program musí byť realistický. Ja vám za tento prístup ďakujem. No a to, čomu sa zavezujeme, musí byť splnené. To je zásadné, ale súčasne si dobre uvedomujeme, že ak sa tu niečo nenašlo, tohto programu na nasledujúcom roke, roku, tak sa to bude realizovať v nadchádzajúcich rokoch, aby ste mali záväzok tejto Európskej komisie. To znamená, že tieto záležitosti, tak ako ich vidíme v našom 10-bodovom programe, nebudú zabudnuté. Mnoho kolegov hovorilo o tom, že existuje veľký problém nezamestnanosti. Dôležité je, aby sme zabezpečili prácu našim ľuďom. Ale je tu ešte niekoľko bodov, v rámci ktoré by mohli pro nezamestnanosť znížiť. Energetická a energetika no, potrebujeme lač, la, e, lacnejšiu energiu, zaistenie dodávok, tak aby sme mohli využiť iné zdroje energie, nové zdroje, nové technológie. Druhá vec, rád by som poďakoval za to, že ste stôrazňovali digitálny trh, pretože potrebujeme čo najrychlejšie začať trialog, musíme tlačiť na radu, ďalej musíme, čo je nesmierne dôležité, e, je to určitá cestovná mapa e, priemyselnej politiky, reindustrializácia, ktorá bola zásadná na konci volebného obdobia. Mali by sme posilniť naše malé a stredné podniky, poskytnúť ľuďom pracovné príležitosti. Čakáme na tento program. Ďakujem pekne. Teraz pán Bulman. Ďakujem pekne, predseda. Vážený pán predseda, vy ste e, ohlásili, že túto komisiu urobíte politickejšou, ale presne naopak. O to, o čom dnes hovoríme, je otázka, či to už funguje, akou cestou to spoločne dosiahneme. Pokiaľ ide o tento dokument, tu nedokážeme presne povedať, aká je vaša predstava o, je o vašom pláne práce, ale dokument, ktorý sme dostali minulý týždeň, to zatiaľ dostatočne neukazuje v mnohých oblastiach. Neviem presne, s čím je to spojené, ale o tom by sme mali diskutovať. Chcem vám to vysvetliť na jednom jednoduchom príklade. Tento parlament v minulom legislatívnom období presadil pri regulácii bank e, správu kolegu Karasa, aby všetky finančné inštitúcie od roku 2015, od budúceho roku, v jednotlivých krajinách museli preukázať, kde oh, robia zisky a kde platia dane. To je dobrý princíp. Kolega Karas tu je, ten počúval veľmi pozorne. Tento to presadil pre, za Európsku ľudovú stranu. Je tu kolega Lambert, ktorý hovoril, tento presadil e, za zelenú frakciu. Ja som bol za sociálnych demokratov, tieňový spravodajca. My sme to tiež presadili. A keď naša frakcia očakáva od vás na základe diskusí, ktoré sme mali o daň, obchádzaní daní, aby sme to rozšírili i na všetky nadnárodné koncerny, prečo tento návrh nie je vo vašom programe práce? Postaral by sa o to, aby mnohé praktiky vyhýbania sa plateniu daní prestali existovať a aby sme konečne mali spravodlivé, férové zdaňovanie v Európe, aby sme to presadili. Vy hovoríte, a predpokladám, že je to najnovší vývoj, existuje akčný program až do júna budúceho roka. E, očakávam, že v tomto akčnom programe to bude zahr- je to zahrnuté. Je to dobrý príklad na to, a kde môžeme lepšie pracovať, keď sa navzájom budeme počúvať a budeme v dialógu. Chcete partnerov, partnera máte, ale musí to platiť z oboch strán. Máme isté očakávania na túto komisiu. Ďakujem pekne. Slovo dostane pán Henkel, jedna minúta. Vážený pán predseda, váš program už predtým zastupcovia EPP e, predstavili ako Vianočný stromček. A pán predseda tam zažil 10 sviečok ako 10 priorít. Ja musím povedať, že mám istý problém s vašou piatou prioritou a to je prehlbenie menovej únie. Je v podstate jasné všetkým, že svet rastie, ekonomika vo svete rastie rýchlejšie ako Európa a Európa rastie rýchlejšie ako eurozóna. Takže máme istý problém a to najmä v rámci eurozóny. A musím vám pripomenúť, že euro je príliš silné pre juh Európy, ale príliš slabé pre Nemecko. Vidíme to na nezamestnanosti mladých ľudí v, na juhu Európy alebo prebytkoch v oblasti exportu v Nemecku. A otázka je, kedy uh, zohľadníme rôzne, rôzne špecifika jednotlivých krajín a kedy uh, vytvoríme menu, ktorá bude zodpovedať týmto rozličným kultúram. Ďakujem. Pani Sarnes, pán predseda, vy ste sa rozhodli, že budete robiť politiku, to je dobrá novinka. Áno, Európa sa musí strediť na to aj dôležitejšie. A čo je potrebné? Samozrejme, hospodárska sociálna oblasť, vás, váš investičný plán ide správnym smerom, ale treba zajsť ešte ďalej. Je potrebné predložiť harmonogram harmonizácie vo fiskálnej oblasti. musí to naozaj stabilné prostredie pre podniky a tiež je potrebné pohnúť sa k hospodárskej správe eurozóny. A ďalšia dôležitá vec, to je druhá veľká priorita, je naozaj potrebné, aby Európa mala kapacitu reagovať na veľké výzvy, klíma, imigračná politika, skutočná politika, obrany, zahraničná politika, vzhľadom na situáciu vo svete, čo sa deje hlavne v Pakistane. Všetci máme na pamäti túto situáciu. Takže áno, zamerajme sa na tieto dve veľké oblasti, dva veľké bloky, dve veľké priority. Máme 5 rokov na konkrétne pokroky. Môžeme veci zmeniť, ukázať občanom, že Európa je pridanou hodnotou, skutočnou pridanou hodnotou. Európa teda naozaj musí existovať skutočne. Ďakujem. Edustaja Papadimoulis, olkaa hyvä. Ďakujem pekne. Slovo dozaň pán Papadimoulis. Vážený pán Juncker, v programe, v pláne komisie máte zasahovanie do vnútroštátnych záležitostí e, jednotlivých štátov. Pred niekoľkými dňami, keď sa hovorilo o Grékoch, tak ste hovorili ľuďom, aby vo voľbách Eh, hlasovali za ľudí, ktorí sú vám dobre známi, ktorí sú vaši priatelia. Prepačte, ale takto to nemôže fungovať. Predstavte si, že by ste takto povedali takéto niečo podobné uh, Nemcom alebo Francúzom. To by ste nemohli byť v tejto funkcii ani 24 hodín. Na základe čoho, akých článkov zmluvy rozhodla komisia takto? Moja strana sa snaží nájsť riešenia v rámci eurozóny, pre rast, pre spravodlivosť, pre udržateľný dlh, e, za fungovania právneho štátu a silného štátu. Toto nie je extrémistická politika, ale je to politika trojky, ktorú vy podporujete, ktor, politika, ktorá prichádza, trojky, ktorá z, prichádza s deštrukciami, s rastúcou nezamestnanosťou, infláciou a podobne. Sľubili ste zmeny, ale pozrite sa na nás ako na dvojičky, vyzerať ako dvojička pána Baroza. Ďakujem pekne. Slovo dostane pán Durant. Monsieur le Président, Monsieur Timmermans. Vážený pán predseda, vážený pán Timmermans, niekedy je dobré vrátiť sa k základom, opýtať sa, prečo tu sme. Ak sme tu preto, takto, sme tu preto, aby sme spoločne posunuli vpred európsky projekt civilizácie, ktorá vždy hľadala rovnováhu medzi kvalitou života a kapacitou pre čo najväčší počet ľudí, aby teda väčšina z nás bola na tej výhercovskej strane. Iniciatívnu právomoc má iba komisia. A s týmto je spojená zodpovednosť a to dávať prioritu všeobecnému európskemu záujmu. Všeobecný európsky záujem tým je stále hľadať túto rovnováhu medzi sociálnou oblasťou, životným prostredím a ekonomikou. A ohrozovaním prostredníctvom otázkou kvalitu vzduchu, kvalitou cirkulárnej ekonomiky, otázkou pracujúcich tehotných žien, takýmto spôsobom ohrozíte túto rovnováhu. Bude to proti sociálnemu, sociálnej zmluve európskej. Čiže je potrebné, v takéto situácii je potrebné, aby ste znova brali do úvahy tento všeobecný záujem. Ďakujem. Ulgren. Ďakujem pekne. Slovo dostane pán Lundgren, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Na úvod by som rád povedal, že nepoviem bingo alebo hurá, E, k pánu Rompojovi, ktorý e, dostáva obrovskú, obrovský dôchodok a v súčasnosti, keď e, sa problémy eskalujú, vidíme, že pán Fan Rompoj ide na dôchodok a požíva tento dôchodok z peňazí daňových, po, z daňových placov. A hovoríte o obnovení dôvery akým spôsobom sa to má udiať? Tým, že ľudia budú platiť ešte vyššie dane, aby politici na dôchodku mohli dostávať obrovské penzie a mohli žiť v pohodlným spôsobom na úkor placov dane. Ďalšia vec e, vo vašom programe je nová politika migrácie. Toto je otázka, o ktorej som si myslel, že budú rozhodovať členské štáty, respektíve, že to nebude téma pre EÚ, alebo budete vnúcovať členským štátom e, migráciu, ktorú nezvládnu. Nemáme dostatok pracovných miest pre občanov členských štátov. Napriek tomu vy chcete mať politiku EÚ pre migráciu. Nie je skutočne žiadne miesto, žiadna práca pre ľudí, ktorí nie sú občanmi krajín EÚ. A samozrejme to budú ľudia, zamestnanci, pracovníci, ktorí budú musieť v konečnom dôsledku, zapl- konečnom dôsledku zaplatiť za tieto politiky, ktoré zlyhávajú. Veľké množstvo ľudí, ktorí e, je veľké množstvo ľudí, ktorí sa nezúčastnili posledných volieb, takže stratili dôveru v európske inštitúcie. Ďakujem. Slovo má pán Borgecio. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán Juncker vo svojom prejave ukázal, ako bojovať proti vyhýbaniu sa daní, ako podporovať rovnosť daní. To mal byť hlavný bod jeho programu. Škoda, že to nie je jediný program, ktorý by ukázal, ako sa to dá konkrétne spraviť, ako urobiť takúto prevenciu, ako bojovať proti anomáliám, ako bojovať proti tejto situácii, ktorá spôsobuje, že peniaze daňových poplatníkov sa prelievajú do veľkých nadnárodných firiem. Máme alebo nemáme opatrenia v členských krajinách. V konečnom dôsledku sú stíhaní obyčajní a poctiví občania i vo vašej krajine, pán predseda, pretože v Luxembursku sa začalo konanie proti poctivému občanovi, ktorý odhalol, odhalil tento hanebný škandál, ktorý vám mal zabrániť v tom, aby ste sa stali predsedom Európskej komisie. Skutočne vám blahoželám. Myslím si, že je potrebné ísť inou cestou a to je vyslobodiť naše krajiny z eura, z väzenia eura. Krajiny potrebujú mať menovú suverenitu a aby sa nekonalo takto trilaterálne ako vy. Ďakujem pekne. Slovo dostane e, pani Grip. Vážený pán predseda, vážený pán podpredseda, vaša ochota koncentrovať sa na veľké priority, veľké ciele, sústrediť prácu komisie na to najdôležitejšie. To vítam. V mene EPP, franskej delegácie, chcem zdôrazniť to, čo pre nás, európskych poslancov z EPP z Francúzska, je prioritou. Je to spoločná európska politika azylu a imigrácie, spoločná strategia v oblasti energie, toto sú veci, ktoré sú pre nás osobitne dôležité, tak aby sme v roku 2015 dosiahli určité pokroky v týchto dvoch eh, prioritných osiach, a to významné pokroky. Som koordinátorka EPP vo výbore FAM. Dovolte mi, aby som poukázala teda na dve témy, ktoré sú dôležité. Prvou z nich, a je to jedna z priorit EPP, Ide o návrh Women on Boards. Naozaj eh, chceme, aby Európska komisia tlačila tieto rokovania v rade tak, aby sa završila táto smernica týkajúca sa väčšieho zastúpenia žien v správnych radách eh, v veľkých podnikoch. My sme v parlamente hlasovali o rozumnom e, kompromise. EPP sa e, to veľmi zhadzovala, takže chceme, aby sa táto vec završila v budúcom roku. Je to smernica, teda návrh smernice e, ďalší, to sa týka materskej dovolenky. Chceme naozaj pokroky, také, ktoré budú rozumné, realistické, ak sa neurobi za najbližšieho pol roka iniciatíva, ak sa vec nepohnú vpred. Skrátka, chceme, aby nedošlo k nejakému zhoršeniu, chceme naozaj, aby e, sa v najbližších mesiacoch pohli veci týkajúce sa práv žien a ich zastúpenia na trhu práce vpred. Ďakujem. Ďakujem. Slovo dostane pani Vil- Vilmot dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán Juncker, za to, že ste prišli prezentovať program vašej práce tu v parlamente. Bolo by skutočne lepšie, keby to najprv bolo prezentované tu, až potom novinárom. V každom prípade mám niekoľko pozorovaní. Tá pr- to prvé sa týka daňových rajov. Vítam skutočnosť, že uznávate tento problém vo vašom programe práce. No skutočne sa chcem spýtať, či by to bolo za hrnuté, aj keby nevyšli na svetlo sveta nedávne škandály. Pán Juncker, tento parlament povedal minulý rok, že chceme okamžité opatrenia, ako riešiť vyhýbanie sa daní, daňové úniky. Čiže krajiny, ide o to, aby existovali e, krajiny a oznámy z týchto krajín e, ako jednotlivý čierny zoznam týchto subjektov. Je dôležité, aby sme videli, že sa situácia zlepšuje, ľudia zažívajú zníženie miest, verejných služieb každý deň, každý týždeň. Ľudia z celej Európy platia naďalej svoje dane a vidia, že ich životná úroveň sa znižuje. V tomto období sme umožnili, aby veľké korporácie sa vyhýbali plateniu daní a nesplňali svoje zodpovednosti. Potrebujeme teraz legislatívu. Už nemôžeme ďalej ignorovať e, túto daňovú nespravodlivosť. Ďalšia vec je otázka ekologického balíčka. Pán Juncker, chcem vás varovať teraz. Už e, ak to nebude schválené, budeme mať vážne dopady na verejné zdranie. Znečistenie vzduchu zabíja 4000 ľudí každý rok. Zrušenie legislatívy, ktorá mohla zabrániť e, smrti takých ľudí, je nielen hrozné, ale je to úplne nezodpovedné toto vyšle signál každému. Ja som vás počúvala, pán Timemens, čiže zrušiť takúto legislatívu, ktorá môže zabraniť úmrtie ľudí, je úplne nezodpovedné a mali by sme vyslať e, takýmto spôsobom vysielame posolstvo, že EÚ nemá záujem presadzovať environmentálne politiky. Pán Juncker, prosím, zvážte túto otázku. Blue card od pána Rope. Teraz už budeme málo modrých kariet brať, pretože, eh, pretože eh, už teraz meškáme a pán Juncker by to musel zostať až do rána, celú noc. To je, on je samozrejme už zvyknutý, ale musíme dodržiavať jeho ľudské práva. Takže nech sa páči, pán Rope, eh, a potom pana, pani Vilmot zareaguje. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcem položiť nasledovnú otázku kolegyni počas volebnej kampane a počas tejto situácii Ľudia dúfali, že Európska komisia a Európsky parlament príjmu viaceré rozhodnutia, ktoré dajú lepšiu perspektívu pre ľudí. Nemyslíte si, že nový program by mal sa snažiť zabezpečiť minimálny príjem alebo minimálnu mzdu pre Európsku úniu v členských štátoch? Nech sa páči. Eh, Samozrejme, netýka sa to toho, čo uh, som povedala. Podľa mňa Európska únia musí zabezpečiť, aby všetci mali tiež uh, zabezpečený slušný životný štandard. Ďakujeme pekne. A teraz pani Tomašič na minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán Juncker predstavil ambiciozný plán pre Európu a to je dobré. Ja dúfam, že vychádza pri svojom programe skôr z reálnych eh, čísel než z nejakých rozprávkových eh, predpokladov, tak aby to nebola len bublina, ktorá splasne. Komisia už nesmie žiť vo svojej slovinovej veži, eh, ako by všetko fungovalo ako má a nebolo potrebné robiť žiadne reformy. Takže máme tu novú komisiu, nového predsedu. Myslím, že by sme mali dať príležitosť týmto ľuďom, aby ukázali, čo dokážu. Naozaj dúfam, že komisia bude konať v zmysle slov pána Timmermansa, ktorý hovoril o tom, že Európa sa musí zlepšiť a nesmie intervenovať do životov občanov že by sme sa mali snažiť zlepšovať konkurencie, schopnosť našich podnikov a neby, nezabíjať ich ďalšou byrokráciou. Potrebujeme viac Európy. Obávam sa, že nová hospodárska politická kríza nám hrozí, e, z ktorej by sme sa potom ešte ťažšie spamätávali. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz dostáva slovo pani Wikström, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Dovolte mi, aby som sa poďakovala aj predsedovi a podpredsedovi komisie. Naozaj súhlasím s ich víziou, s ich pracovným programom. Som relatívne spokojná. Mohol byť aj lepší, ale v poriadku. Vítam hlavne priority týkajúce sa pristahovalectva, teda že Európa by mala byť atraktívnejšou pre študentov, pre kvalifikovanú pracovnú silu, pre výskumníkov, vedcov a investorov. To všetko je dôležité, aby sme naozaj dosiahli hospodársky rast a vytvorili pracovné miesta aby sme teda obstali v globalizovanom svete. Ale ten program mal obsahovať ešte jednu vec a to bezpečné, zákonné cesty pre ľudí, ktorí musia unikať pred vojnou a prenasledovaním. Lebo iba takýmto spôsobom môžeme týmto ľuďom E, pomôcť a skoncovať s činnosťou obchodníkov a prevádzačov. Nesmie to vyzať ako teraz. 4 tisíc osôb prišlo o život v snahe dostať sa do Európy v Stredomori len tento rok, čiže naozaj je potrebné s tým niečo robiť. Digitálny vnútorný trh, to sa mi tiež veľmi pozdáva. Bolo by dobré, a vyzývam k tomu komisiu, a teda vítam ich odvahu. Prosím, ne podvolte sa konzervatívnym silám v tejto oblasti. Ďakujem pekne a teraz pani Ferrera na dve minúty, nech sa páči. Pán Ferrera. Ďakujem pekne, pán predseda. Pozrime sa prosím na ten cyklus Junckerovej komisie, to, čo navrhujete, verejné garancie, investičný plán, PPP, infraštruktúry vo verejnom záujme, ktoré mali fungovať analogicky k privátnym e, ziskovým snahám, skoncovanie e, s e, nelegálnou imigráciou, selektívne pristahovalectvo a tak ďalej. Upúšťa sa od tém, ktoré znamenajú určitý sociálny pokrok, napríklad ochrana matiek, a sú tu pokroky v oblasti životného prostredia. To je naozaj paradox. Komisia nechce ukázať svoju právu tvár, teda, že ste eh, takým uvitacím výborom veľkého kapitálu, na neprospech našich zamestnancov a našich podnikateľov. Bez ohľadu na to, kto sedí na stoličke, tie povrazky ťahá niekto úplne iný, tak to sa nevymaníme z tej temnej minulosti e, a bude to viesť nevyhnutne k nášmu zániku. Teraz pán Poetník sa páči. Ďakujem pekne. Pán Juncker, vy ste hovorili o pracovnom programe kde bude 23 investícií, ktoré zabezpečia budúcnosť e, Európy. Mám 60 sekúnd na to, aby som položil svoje otázky. Prvá otázka. Kam chcete investovať, aby e, sme skoncovali s príčinami pristahovalectva e, tak, aby sme nelegalizovali pristahovalcov a ešte nezvyšovali tlak na nezamestnanosť tu u nás. Hovorili ste o boji proti daňovým podvodom, proti daňovým únikom toto ste spomínali. Dane sa vraj majú platiť tam, kde sa vytvárajú zisky. Ale je to dôveryhodné? Podľa vášho luxemburského modelu daňová spravodlivosť mala by platiť iba pre podniky alebo aj pre pracovné sily. A kde sú investície do sociálnej spravodlivosti? Myslíte si, že národné rozdiely v Európe eh, eurom naozaj účinne zrušíte? Ďakujem pekne. A teraz dáva slovo pán Preda. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja tu hovorím ako koordinátor EPP vo výbore AFED. Som veľmi spokojný, pán predseda komisie, že vo vašom programe na budúci rok je ako priorita revízia spoločnej susedskej politiky, európskej susedskej politiky. Pán, je to veľmi dôležité, rovnako ako pre vás. Už sa tým zaoberáme. Je to kolega Kukan, ktorý to má na starosti. A je to naozaj pozitívny signál zo strany komisára Hána, ktorý sme dostali, takže som presvedčený, že tá spolupráca bude naozaj efektívna. Posledné roky sme boli trošku prekvapení zmenami na východe aj na juhu. Neboli sme na to pripravení a niekedy, pokiaľ ide o rozhodnutia tu v parlamente, niekedy sme mali pocit, že nie sme na správnom mieste. Takže reforma susedskej politiky tu vítame ale nesme to byť iba nejaká kozmetická úprava, je naozaj potrebné snažiť sa reagovať na tie veľké výzvy dneška. Rovnováha medzi východom a juhom je veľmi dôležitá. Nech sa páči, pokračujte. Prepašte, pomýlil som sa, hovorí predseda. A ešte som sa chcel vyjadriť k dohode z USA, lebo tie rokovania majú veľký význam pre hospodársky rast, pre tvorbu pracovných miest, aj z hľadiska politík je tento, je toto partnerstvo pre nás veľmi kľúčové. EÚ musí byť silným hospodárským hráčom a myslím, že sa takým staneme, ak sa nám zdaria tieto rokovania. Madame Toja, dve minúty, Pani Toja na dve minúty vážený pán predseda komisie Juncker, vážený pán podpredseda komisie, kolegyne, kolegovia. Hovoríme o nepokračovaní v chybách minulosti, ale dôležité je, aby sme to dovedli až do konca, hlavne čo sa týka politiky s Európskym parlamentom. Keď chcete otvorenejšiu Európu pre občanov a chcete, aby sme išli rovnakým smerom, tak je to potrebné. No a e, kolega Gerejov už o tom hovoril, je potreba vyberať, ale prerozdeľovať jednotlivé opatrenia na základe priority je dôležité pre lepšie riadenie, ale aj lepšiu implementáciu, pretože je tu príliš mnoho byrokracie, príliš veľká externalizácia práce, potrebujeme väčšiu transparentnosť. Ja som ale v podstate chcela povedať, že dôležité a zásadné je okamžite sa venovať realizácii investičného plánu, pán Juncker, ale Vidíme, že aby sme vyriešili hospodárske problémy, potrebujeme investície a rast, avšak toto nedosiahneme, ak, o tom sme hovorili už dnes ráno, je potrebné dosiahnuť realizáciu a aplikáciu tých pravidel, ktoré už existujú. No a preto by som chcela povedať, aby tá diskusia sa odrazila aj pri dokumentoch komisie na ďalší rok, pretože my to od vás očakávame ako istý Vianočný darček. 45% voličov v Taliansku si vybralo našu stranu, aby Európa bola silnejšia, ale aj iná. My chceme flexibilitu, ktorá bude inteligentná, ktorá bude slúžiť spoločnému cieľu rastu. Potrebujeme pomáhať, navyšovať DPH, potrebujeme investície, tak aby verejné výdaje sa nenavyšovali zbytočne, alebo aby boli spolufinancované projekty ako tá Agenda 2020 alebo Junckerov plán alebo štruktúrálne fondy. Takto by to bolo rozumné. Túto diskusiu musíme viesť od prvých aktov, ktoré komisia nám poskytne nám sa páčilo, aby sme skutočne pracovali na hospodárstve, kultúre, sociálnych veciach a ešte pár konkrétnych bodov. Životné prostredie, to sú všetko body, o ktorých kolegovia už hovorili. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz pán Gerike na jednu minútu. Vážený pán predseda, v pracovnom programe sa snažíme o nový začiatok a ja som osobne vám dal moju dôveru kvôli tomu. Ale nejde tu len o mňa. Ja som v minulých týždňoch bol na cestách v Nemecku a ľuďom som hovoril, že keď sa stretnem s predsedom Junckerom, čo mám povedať? Rád by som, tu vyjadril Peťa, žiadosti dvaja mladí, mladí, ktorí každý rok pracujú v utečenských táboroch, hovoria, že treba ukončiť utečenskú politiku a nájsť spoločné pravidla, ktoré pomôžu ľuďom. Mladá rodina s tromi deťmi hovorila, že treba zaistiť daňovú spravodlivosť nielen pre veľké koncerny, ale aj pre nás, pre rodiny. Majiteľka malej pekárne kritizovala, že zákony by nemali vznikať len pri písacom stole, že euroúradníci by mali ísť na prax, aby vedeli, o čom rokovajú. rokujú. Mladý otec hovoril, že európska politika by mala byť preverená a priateľská voči deťom. Ja sám to nazývam Európsku stratégiu pre rodinu. Ďakujem pekne. A teraz eh, pán Federlej, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán Juncker, za to, že ste prišli. Ja som vám prejavil dôveru pri hlasovaní v parlamente a rovnako som dal dôveru Európskej komisii, ale porušili ste moju dôveru, keď balíček o kvalite vzduchu, odpadu a cirkulárnemu hospodárstve bude stiahnutý. Nuž a novú nádej ste nám vliali, keď ste nám povedali, že to bude opätovne zavedené nejako. Ale už nám končí trpezlivosť a predtým, než budeme mať nejaký časový harmonogram, tak sa veľmi prehlbí nedôvera medzi parlamentom a komisiou. Ja som vám dal moju dôveru, pretože som si myslel, že máte schopnosť zmeniť Európu na prosperujúci kontinent a zelenší kontinent, ale dúfam, že cieľ komisie nie je získať čierny opasok v rušení environmentálnych politík. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Albiel Guzman na jednu minútu. Pani Guzman, ďakujem pekne. Pán Juncker, Povedali ste, že ste zamilovaní do Európy. Ja by som skutočne e, vás pozval, aby ste so mnou navštívili nejaké sociálne zariadenie u nás e, a videli by ste, e, ako budete ďalej zalúbení do tejto Európy, že ako ju budete milovať. Musíme sa pozrieť, čo všetko je za týmto plánom práce. Váš plán práce hovorí o o voľnom obchode so Spojenými štátmi, aby multinárodné spoločnosti mohli ďalej využívať svoju pozíciu. Povedie, povedie k ďalšej nezamestnanosti, k ďalšej chudobe. Otvára sa možnosť pre ťažbu bridlicového plynu, ktorý tiež eh, ničí životné prostredie. Naše práva na uh, trhu práce sa obmedzujú. Váš plán je ďalšie daňové úniky noví komisári, nový plán práce pre novú politiku. Politika e, v štýle Titanic, kde sa možno zachráni len tá najvyššia trieda. Vážený pán Juncker, váš plán sú politiky, proti ktorým budeme bojovať. Ďakujem. Ja, Herzlichen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Ich möchte zunächst Kommissionspräsident Juncker und Vizepräsident Timmermans danken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

pri hodnotení hospodárskej správy a riadenia sa orientovať na budúcnosť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalšou rečničkou je pani Berez na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán predseda, pán podpredseda komisie, LuxLeak sa tá to prehnala a vy sa teraz angažujete to, aby zdaňovanie sa dialo v krajinách, kde sa vytvárajú zisky toto ste povedali počas vašej prezentácie. Potrebujeme však e, viac informácií o tom, ako sa chcete vydať touto cestou, ktorá je pre nás naozaj nevyhnutná. A e, veľmi vám k nej gratulujeme. Ďalej očakávame iniciatívy, aby country by country reporting bol naozaj realitou. Toto požadujeme už dlho a myslím si, že je to ešte aktuálnejšie než kedykoľvek v minulosti, k tomu ste nepovedali nič. No a better regulation, eh, toto slávne slovné spojenie. Máme obavy, lebo nevieme, ako vykladáte toto slovné spojenie. Mohol by sa z toho stať prostriedok z pracovného programu komisie odstraňovať texty, ktoré sa nepačia priemyslu tak tomu bolo v prípade znečenia vzduchu alebo v prípade cirkulárneho hospodárstva alebo texty, ktoré by sa nepačili členským štátom a to iste platí pre text o materskej dovolenke. Dnes ste nám oznámili e, ďalšie perspektívy, napríklad, že sa chcete venovať tomu cirkulárnemu hospodárstvu Zaujímalo by nás, čo konkrétne plánujete, aby sme naozaj vedeli, že chcete spolupracovať na tejto téme, ktorá je naozaj veľmi dôležitá a budúci rok bude konferencia v Paríži, takže aj v sú to veľmi dôležité. Ďalej ste stručne spomínali revíziu smernice o autorských právach a tu znova chceme istotu, že to umožní oživiť kreatívny priemysel v Európe a nielen uspokojiť chúťky niektorých radarných spoločností na druhej strane Atlantiku. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalšie, ďalším rečníkom je pán Jakovčič. Ďakujem pekne. Pán Juncker, už doteraz, čo ste povedali, tak Myslím, že mám, môže dôverovať, je to síce nový začiatok, ale mňa by zaujímalo, kde vzniknú nejaké nové spoločnosti, eh, možnosti. Myslím, že pre váš mandát sú kľúčové tri, fráze, tri vety investície, rozvoj a rasta. Toto je základ, na ktorom vaša komisia buď uspeje alebo zlyhá. Myslím, že hospodárska menová únia a digitálny trh hm, možno bude aj piatou európskou slobodou, ja verím cirkulárnemu hospodárstvu, a mnohým myšlienkám, ktoré tu zazneli. A ja dúfam, že táto komisia a tento program synergii s členskými štátmi a regiónmi a obcami privedie Európu ďalej do budúcnosti. A želám vám veľa úspechov. Ďakujem pekne. A teraz slovo dostáva pán Spinelli. Ďakujem pekne pán predseda. Ja by som rada nadviazala na to, čo tu zaznelo hlasovaniu v Grécku. Syriza oznámila a odsúdila extrémistov a hovoríme o tých eh, bežných podozrivých a ja myslím, že tváre tu sú skutočne nie sú neznáme. Viedli Európu, my sa rozpadla a mnohé z tvári, ktoré vidíme, to sú ľudia, ktoré, ktorí položili Európu na kolena. aj sa týka imigrácia. A ja som vo výbore Libe, takže ja sa zaoberám týmito témami. Sú to rovnaké tváre, ktoré sa snažia zmeniť Stredomorie momentálne sa mení na masový hrob a v rámci Dublin 3 sledujeme znižovanie účinnosti. Potrebujeme nové myšlienky a myslím, že musíte zhodnotiť túto realitu objektívne. Ďakujem, ďakujem pekne. Pani Van Bremt na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, predseda. Najskôr niečo zo srdca. Od nástupu novej komisie e, do funkcie, keď hovoríme o ekologickej politike, tak často sa zdá, ako keby vás ako by to bola politika, ktorá stojí v ceste podnikom, ľuďom, ako keby to bola zbytočná byrokracia, ale ja vás chcem presvedčiť o tom, ak je to potrebné, že to vôbec nie je pravda. Dobré zákony, ktoré máme o vode, vzduchu, chemikáliách, tie tvorili zdravšie životné podmienky v Európe, inovácie, hospodárstva. Toto cestou by sme mali ísť ďalej. A môžem vám povedať, minulý týždeň s kolegami sme boli v Lime a záverečný dokument e, bola taká studená sprcha. V Lime sme sa snažili prijať kroky proti oteplovaniu klímy, no a sa jej sa zdalo, ako keby chceli kroky späť. No a ja by som bola rada optimistkou. Chcem, aby naša skupina a celý parlament vás podporili. Avšak teraz som sa dozvedela, že otázka kvality vzduchu sa pracuje na novom návrhu, pretože súčasný návrh o civickom hospodárstve má byť zmenený. Rok 2015 je nový návrh, no a bude predložený nový návrh. No, teda, teda moja otázka je, či bude predložený nový návrh o kvalite vzduchu. Je dôležité, aby sme vás podporili, ale ja to urobím len za istých podmienok jedna redukcia ambicióznych cieľov a v roku 2015 prosím predložte návrhy tak aby sme mohli zapustiť do práce a zaistiť, aby naše hospodárstvo bolo udržateľné. Ďakujem pekne. A teda pani Hadži, pán Hadži Georgiu, vážený pán Juncker, ja som si prečítal pracovný program komisie a mám veľa otázok snažíte sa nás nejak obalamutiť. Nový pracovný program komisie je založený na rôznych heslách. Hm, Vzniklo nové politiky, všetko sa zmení, ale v podstate všetko je rovnaké stále. Mňa by zaujímalo, či ste si prečítali predchádzajúci program komisie, ktorý bol založený na politikách, ktoré zlyhali, ktoré privedli Európu do krízy a ľudí vrhli do chudoby. Takže čo tu je nové? keď hovoríte o Európskom fonde pre strategické investície, 315 miliárd. A to je založené na pakovom efekte. Vy ste oznámili 300 miliard, 15 miliard eur, 16 je z rozpočtu e, spoločenstva, 5 z Európskej investičnej banky, no a všetko ostatné je koeficient pakového efektu, aby sa vytvorilo lepšie prostredie pre monopoly a veľkých investorov. No a tieto peniaze pôjdu malým a stredným podnikom. A posledné slovo predseda, mňa by zaujímalo socialisti, my proti vám, počas predvolebného obdobia a potom vás podporili. To je teda tiež dobrý vtip. Ďakujem pekne. Ďalšou rečničkou je pani Fajo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Milióny Európanov dnes nemajú prácu v času kríza prichádzajú o svoje úspory, máme dynamických mladých ľudí, veľký, majú veľký potenciál, ale ich perspektíva je horšia ako kedykoľvek a predtým aj kvôli uh, daňovým podvodom mnohých nadnárodných spoločností, ktoré zneužívajú uh, daňové systémy. Ak by sme skutočne chceli bojovať proti daňovým rajom, uh, tak približne 1000 miliard eur, ktoré uh, každý rok spadajú do tejto čiernej diery, by sme mohli investovať do zamestnávania mladých a ozdravení národných rozpočtov. Ja myslím, že veľká väčšina z nás aj verejnosti chápe daňové podvody ako nemorálne správanie. Komisia a európske vlády a dnes medzi prvými slubujú boj proti daňovým únikom Avšak ešte prednedávno ministri blokovali podobné zákony. V Európskom parlamentu sme predložili už, aby pre všetky mu, nadnárodné spoločnosti platili, a platilo povinnosť, povinnosť výkazníctva v krajinách, ktorých pôsobia, aby sa nevyhýbali plánom platbe, platbe daní. Nož ja by som si želala do nového roku, aby ľudia nielen v Slovensku, ale v celej Európe prijali a podporili európske politiky, tak ako pred rok minúšia. ak sa nám to nepodarí, tak to znamená, že sa nič z minulosti z minulosti nepoučili daňové úniky, nárast extrémizma alebo umieraj, umieranie zúfalých ľudí v Stredomorí. Už nemáme stále politiku migráciu. No a to si ja ako presvedčená Európanka jednoducho neželám. Ďakujem pekne. Máte uh, otázku pre pani Fajon? Je to otázka, takže chcem sa spýtať, či by ste súhlasili s mojou ana, futbalovou analýzou. Podľa mňa futbal sa najlepšie uh, hrá vtedy, keď uh, rozhodca nemá veľa práce. Keď len sleduje, čo sa deje, ale nemusí pískať každú minútu. Potom máme krásnu hru a vidíme, či dobre funguje. Pokiaľ ide o ekonomiku, môžete mať krásnu, dynamickú e, ekonomiku a niečo podobné ako vo futbale. Takže súhlasili by ste s týmto prirovnaním? Pani Fajon, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán kolega. Neviem, či som úplne pochopila vašu otázku. Ja mám futbal rada, nehrám ho, ale viem, že športu je veľa pekného, čo nás viaže a preto by som si želala, aby sme mali veľa športových a pekných momentov a to vaše e, prirovnanie, to, čo robíme pre hospodárstvo, a pre hospodárstvo a rast, tak e, tú, to prirovnanie môžem podporiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalší rečník, pán Tang. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Komisia chce e, byť e, ctižiadostivá z hľadiska politického, to samozrejme je dôležité, aby Európa využila svoju poslednú príležitosť. Ale otázka je, či program práce skutočne ukazuje, pokazuje na túto ambíciu a chcem poukázať na tri body. Komisia poukazuje na tri body. Lepšia regulácia, lepšia legislatíva. Samozrejme, e, lepšia legislatíva znamená, eur, musí to byť Európa, ktorú budú občania rozumieť. Environmentálna legislatíva tu potrebujeme z hľadiska udržateľného hospodárstva, to je dôležité pre všetkých a som veľmi rád, že možno očakávať nové návrhy v oblasti kvality vzduchu a podobne. Po druhé, LuxLeaks ukázali, že existujú zásadné problémy e, z, v oblasti daňovej v Európe a nový plán zo strany komisie je potrebný. Väčšia transparentnosť, e, podávanie správ jednotlivých krajín, poskytovanie celých zoznamov podnikov, firiem a väčšia regulácia je potrebná, aby e, boli daň, odstránené takéto daňové konštrukcie. A po tretie, Jean-Claude Juncker nám slúbil Európu, ktorá dostane 3A v sociálnej politike. To nepôjde bez zásadnej reformy existujúcich smerníc a právnych predpisov. A k tomu ste toho veľa zatiaľ nepovedali. Ďakujem pekne. Pani Arena, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. No, povedali ste, že komisia by sa mal strediť na to najnevyhnutnejšie. Sociálna ochrana pre mňa je nevyhnutným právom v Európe, dôležitým, najdôležitejším. Pokiaľ ide o váš pracovný program, hovoríte, že pracovný dumping sa má riešiť v rámci mobility pracujúcich a že e, tak som chcete zakročiť proti zneužívaniu. No ale sociálny dumping to nie je len toto, je to útok na náš sociálny systém, je to konkurencia medzi pracujúcimi nikto na nej neprofituje. Najchránenejší pracujúci e, sú e, bez práce a e, tí nechránení sú zneužívaní, sú vykoristovaní. Ja si myslím, že také podniky, ktoré rešpektujú práva pracujúcich, sú teraz najviac ohrozené krachom. Takže my sme vás nevolili preto, aby ste e, ničili e, štruktúru marketových podnikov, respektíve práva našich pracujúcich. Pokiaľ ide o smernicu o vysielaní, tam sú rôzne nástroje, ktoré máme k dispozícii, tak aby sociálna ochrana v Európe bola naozaj efektívne prioritou. To je prvá vec. Druhá vec, tá sa týka materskej dovolenky, už sme o tom hovorili. Ja sa teším, že komisia konečne e, túto tému nastolí a že rada tiež chce dostať svojim, eh, svojim uh, povinnostiam. Uh, tehotenstvo to je 9 mesiacov, uh, takže ja dúfam, že sa nám podarí dopracovať k riešeniu v rozumnom čase. Ďakujem. Seuraavaksi edustaja Ujeli, minuutti 30, olkaa hyvä. Takže nech sa páči, na 1,5 minúty dostane slovo pán Ujheli. Mikrofón. Elnök úr, alelnök úr, én nagy reményekkel... Ďakujem za slovo. Eh, mám veľkú nádej a tiež som hlasoval za vás pred niekoľkými týždňami, pretože som veril v to, že je možné znova oživiť ekonomiku, že príde k rastu a že váš program prispieje k tomu, aby eh, bola nezamestnanosť eh, nižšia. Viete, ktorý sektor prispieva najviac k tomu, aby sme dosiahli dobré čísla v oblasti nezamestnanosti a investícií? Je to oblasť cestovného ruchu a cestovný ruch nie je spomenutý ani jedným slovom vo vašom programe práce. Ale keď hovoríme o jednotnej a konkurencieschopnej Európe, musíme myslieť i na to. Pokiaľ chceme vyriešiť problémy eh, s nezamestnanosťou, musíme sa venovať i tomuto sektoru. 50 príjmov tu v Európe vzniká vďaka cestovnému ruchu. Rád vám ponúknem pomoc v minulosti som bol štátnym tajomníkom pre cestovný ruch a viacere a mnohí poslanci sa prihlásili do medziskupiny a pre turizmus a chcem, aby tento sektor, táto oblasť bola tiež zahrnutá vo vašom programe práce. Napísal som vám minulý týždeň, pán Juncker, list z Maďarska, o tom, že vo volebnom programe sa porušili pravidlá. Na tento list som nedostal odpoveď, avšak vyhlásenie, ktoré Maďarska ktoré sa dostalo do maďarskej tlače. Dúfam v každom prípade, že budeme môcť dobre spolupracovať navzájom. Ďakujem veľmi pekne pán poslanec. A pokiaľ ide, máme tu zoznam rečníkov a, a prejdeme ku Catch the Eye, mám viac ako dve desiatky žiadosti o slovo. To značí, že máme tak dlhý zoznam, že musím využiť pravidla a tento čas prispôsobiť vzhľadom k veľkosti skupín. Takže ohlasím mena rečníkov, ktorí budú mať catch of the eye, v rámci catch of the eye. Maximálne minúta, bude ich 8. Pán Lavia, pán Siekirsky, pán Tarabela, pán Cerar Santos, pán Marias Notis, pán Farea, pán Sender Rodríguez a pán Castaldo. Môže to byť v inom poradí, ale toto sú mená rečníkov, ktorí sa ešte vyjadria. Takže, pán Lavia, nech sa páči. Can I start? Yeah, Madame Senra Rodriguez on the list. Right. Please. Nech sa páči. Vážený pán predseda Juncker, pán podpredseda Timerman, za koordinátorov všetkých politických skupín chcem vyjadriť hlbokú nespokojnosť a nespokojnosť i kolegov z dôvodu stiahnutia dokumentu o cirkulárnej ekonomike a kvalite ovzdušia. My sme vo vašom novom návrhu skúmali to, čo práve vyšlo z agentúr o tom, ako chcete zlepšovať túto situáciu a sme zvedaví, či uvidíme a či nám niekto vysvetlí, e, v čom bude spočívať toto zlepšenie. A samozrejme oceníme takéto zlepšenie. Pán predseda, pozvali sme vás do výboru NV niekoľkokrát a očakávame stále váš príchod. Je zrejme, že skutočnosť, že ste zdôvodnil stiahnutie tohto balíka tým, že nebolo možné dosiahnuť dohodu medzi inštitúciami jednotlivými, bez toho, že by ste to predložili, aby sme my vôbec mali možnosť preskúmať ten text, to považujeme minimálne za smiešne. Ďakujem. Teraz pán Tarabela, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Po v dvoch hodinách rozpravy by sme <laughs> mohli hovoriť o niečom, čo predstavuje 38 nášho rozpočtu, a teda polnohospodárstvo. Better Regulation tým už komisia začala. E, je to napríklad potravinová pomoc, e, potraviny, e, zelenina a ovocie v školách a taktiež vzdelávacie opatrenia v oblasti stravovania sú veľmi dôležité. Ja som bol spravodajcom, tento dokument je už v preklade. Mrzí ma, že toto celé sa chce teraz stiahnuť. Chcel by som, aby to komisia zachovala Dajte mi prosím viac informácií. A teraz e, biopotraviny. Bioproducenti e, požadujú väčšiu mieru ochrany. Je tu falošné bio, zvyšovanie e, dopytu po bio je tu. Čiže dúfam, že komisia tieto pravidlá nadalej bude presadzovať a že nestiahne aj tento návrh. Čiže viem, že niektoré veci boli odsunuté na neskôr, ale zaujímavé ma, aké má komisia dlhodobé plány v oblasti polnospodárstva, ktoré je veľmi dôležité. Ďakujem pekne. Maria Solka. Ďakujem pekne. Pán Maria, ďalší rečník, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Myslel som, že ste išli do Aten, aby ste podporili rôznych politikov a pána Moskoviča ste poslali do Grécka a on tam skutočne narobil problémy. Preferujete konkrétnych ľudí, politikov, pred všeobecnými voľbami, ktoré sa budú konať v Grécku. Kto si myslíte, že ste pán Juncker, ste novým guvernérom a ten, kto vám dal právo zasahovať do vnútornej politiky Grécka, ste predseda komisie alebo zástupca trojky a veriteľov. Prosím, správajte sa primerane, pán Juncker, buďte neutrálni. To je vaša zodpovednosť na základe zmluv vypijete tento horký nápoj vy, vaši priatelia a podporovateľia memoranda v Grécku, pretože grécky občania vyšlú signál v nasledovných všeobecných voľbách. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Faria. nich sa páči. E, vážený pán predseda, predseda komisie, podpredseda, hovoríme o pracovnom programe komisie na rok 2015. Skutočnosťou je, že ste nám dali nejaké nápady ako cirkulárna ekonomika. Pán Juncker, skutočne chcete zrušiť túto legislatívu? Čistý vzduch a 70 e, recyklácia cieľ. Skutočne to nie je seriózne a nedokážem uveriť tomu, že to robíte. Pán Juncker, viete veľmi dobre, že existujú členské štáty, vrátane Francúzska a Nemecka, ktoré chcú, aby to zostalo Nemecko-Francúzsko a tento konflikt na výbore pre životné prostredie, kde pán Timmermans povedal, že ne, umožňa, aby boli zrušené tieto smernice. Takže a teraz pani Rodriguez, nech sa páči. Gracias, presidente. Señor Juncker, una de cada... Ďakujem, pán predseda. Pán Juncker, jedna z troch žien v Európe trpí násilím na ženám. Nevidela som nič vo, vašej priori- vo vašich prioritách práce na roku 2015. Bojovať proti tomuto neduhu. Polnohospodárstvo, rybolov, ktoré tiež e, tvoria množstvo pracovných miest. Nič som o tom nevidela. Malé a stredné podniky, nula bodov, chudoba, hlad, sociálne vylúčenie. Tiež som nič nevidela vo vašich prioritách e, v boji proti tomto. Prístup k bývaniu, respektíve zabrániť tomu, aby ľudia prichádzali o strechu nad, hladov, nad hlavou každý deň. Nič som nevidela e, o problémoch na trhu práce, nič som nevidela o sociálnych právach ktoré sa znižujú a tiež privatizácia služieb, základných verejných služieb, ako je e, zdravotníctvo a školstvo. Sú to vaše priority, alebo ste ich zabudli spomenúť? Ďakujeme pekne. A teraz pán Castaldo. Uomo Paolo Borsellino disse che la politica la mafia Pán veľký muž, povedal, že politika a mafia sú dve moci, ktoré kontrolujú to isté územie. Buď to sa dohodnú, alebo budú proti sebe bojovať. Často sú tu ale určité dohody, to vedia občania Ríma najlepšie. 37 ľudí bolo zajatých, viac než 80 osôb je predmetom procesu, žurnalisti, politici, podnikatelia, toto je hlavné mesto mafie, organizovaný zločin par excellence. Keď som si vypočul váš program, aby ste tam hovorili, že boj proti mafii je jednou z európskych priorít a dôležité, aby ste tieto slova naplnili aj činmi. Boj proti praniu špinavých peňazí, to je dôležitá vec, ale nepostačujúca. Keď budeme konfiškovať majetky, budeme si mať informácie o daniach, keď sa toto neurobi, tak e, zvíťazí mlčanie. Zvíťazí mlčanie, ticho, ticho, mlčanie inštitúcií e, znamená víťazstvo mafie. Ďakujem pekne a teraz pán Sikierský, nech sa páči. Pomíne pochwały i Dovolte mi, aby som sa poďakoval komisii. Pán Timmermans totiž hovoril, že ak nejaké veci v programe nie sú výslovne pomiluté, tak to neznamená, že sú nedôležité. Možno to správne pochopil. Ale sú tu mnohé veci, ktoré sa slúžia našu pozornosť, ktoré je potrebné riešiť, pretože sme v Európe, sme na prelome rokov 2014 a 2015 a sú tu určité problémy, ktoré sú spoločné pre celú Európu. Parlament, rada, komisia sa tým musia zaoberať, napríklad ruské embargo, mliečne kvoty, trh s mliekom, problémy týkajúce sa potravného reťazca, dodávok potravín a tak ďalej. Potom otázka nezamestnanosti, veľmi palčivá programy týkajúce sa školstva a tak ďalej. To samozrejme sú veci, ktoré sú mimoriadne citlivého charakteru. Sú to otázky sociálneho charakteru. Je tu mnoho problémov a toto všetko by podľa mňa malo byť riešené a malo by to byť aj súčasťou pracovného programu a priorit na budúci rok. Samozrejme, že si uvedomujem, že je čas, aby sa venovali tým prioritám. Ďakujeme pekne. Vážený pán predseda, komisári. Ešte raz chcem vyzvať komisiu, aby konala preventívne v oblasti mliekarského sektora. Rok 2015 bude zrejme problematický vzhľadom na volatilitu cien eh, v oblastiach, kde neexistuje žiadna hospodárska alternatíva. Ja som z Azor. 30 mlieka, produkcie mlieka v Portugalsku pochádza práve odtiaľ sú veľmi dôležité investície do lepšej technológie e, vo veľmi veľkej výške, tiež riadenie ponuky tak, aby sme mali dobrú návratnosť týchto investícií. Takže poprosím komisiu, aby preukázala politickú ochotu nájsť, e, nájsť životaschopné riešenia na reguláciu tohto trhu, tak aby sme mohli podporiť štruktúralne reformy a riešiť skutočné problémy a ďalej eh, mm, sektor eh, morského prostredia eh, musíme aj do tejto oblasti viacej investovať. Ďakujem pekne. A teraz za komisiu vystúpi podpredseda Timmermans, ktorý má na starosti oblasť Better Regulation. Takže maximum 5 minút, to je naše pravidlo. Takže nech sa páči, splňte svoje sľuby, dodržte prihelený čas. Ďakujem pekne. Pán predseda, Eh, je to stále pre mňa nové eh, počúvať eh, vás a odmyslieť si váš pôvod, teda vaše členské štáty, snad si na to zvyknem. No, ja nemám skúsenosti s parlamentom, ale učím sa rýchlo. Ja som bol v Národnom parlamente, pôsobil som tam mnohé roky, bol som zvolený 6 krát. No a zvykol som si na fungovanie Národného parlamentu, no a teraz si budem musieť zvyknúť na fungovanie Európskeho parlamentu, čo je trošku iné. Napríklad by som rád odpovedal pánovi Farežovi, ale on tuším nemal čas počkať na moju odpoveď. Tak to vyzerá. Toto je vec, na ktorú veru nie som zvyknutý v parlamentných rozprávach. No ale evidentne to tuto takto funguje. To je prvá vec. Druhá vec. Ten dokument, ktorý nám unikol minulý týždeň, predseda Junckera ja, nás to veľmi mrzelo, pretože nám to nepomáha. Nepomáha no- to našej práci, tomu by sme urobili dobre. Uh, ale spôsobil to obrovský rozruch v médiách, vy ste na to reagovali aj dnes mnohí z vás ste hovorili o tomto uniknutom dokumente a ja som sa rozhodol s mojimi skúsenostiami poslanca nereagovať. Ja som mohol okamžite vyspať médiá a povedať, že toto nerobíme, takto sa to nerobí, naša línia je iná, urobíme politické rozhodnutie sami o tom, ako budeme fungovať, ale v rešpekte k parlamentu som to neurobil, bo som si myslel, že ja musím predložiť pracovný program komisie v parlamente a nie v médiách. Takže za každým, za každým e, bojujete e, s zbraňou v chrbte, keď e, niekto váš dokument zverejní skôr, než sa malo a vy sa nebránite a potom tu niekto na to poukáže. No a ja sa pýtam, ja som chcel len preukázať záležitý rešpekt parlamentu, ja som chcel naše plány prezentovať tu a poprosím vás, aby ste si vypočuli teda, čo ja chcem povedať a reagujte na to, čo ja hovorím, nereagujte na veci, ktoré ste počuli niekde inde, čo ste si dočítali z toho uniknutého dokumentu v, v tlači. Veď by sme si takto uľahčili prácu, keby sme sa navzájom poučúvali. Ja som vypočul vás. My sme sa rozhodli na takomto postupe v komisii. Takto chceme postupovať. A v oblasti životného prostredia chceme, povedal som to jasne, chceme niektoré programy zachovať, chceme prepracovať eh, problematiku odpadu, tiež problematiku cirkulárneho hospodárstva chceme riešiť, tak aby sme naozaj využili príležitosti, ktoré Junckerov plán poskytne pre cirkulárnu ekonomiku, pokiaľ ide o uh, investície a my nepopustíme z našich eh, ambícií. Chceme, aby občania mali čistejší vzduch. Mm, my sa nepoddáme, ale niektoré návrhy, ktoré už boli predložené, čiastočne zmeníme, lebo si buď to myslíme, že je to nadmerná záťaž a dá sa to urobiť inak, kvalitnejšie, alebo eh, komisia musí svoju úlohu ako mm, nezávislý navrhovateľ legislatívy naozaj využiť v spolupráci s inštitúciami, aby sa naozaj prijalo rozhodnutie o kvalite vzduchu. Toto je naša úloha, toto spravíme, ale v pozitívnom duchu, prosím nie so znižovaním našich štandardov. A to isté platí aj pre sociálnu oblasť, veď to je veľmi dôležité pre túto komisiu. Je pre nás dôležité, aby sme veci pohli vpred. Napríklad tu padla otázka týkajúca sa balíka o mobilite pracujúcich. My chceme podporiť mobilitu, ale chceme skoncovať s zneužívaním, pretože zneužívanie existuje a podkopáva voľný pohyb osôb v Európskej únii. Rovnako chceme, aby pracujúci mali možnosť využiť pracovné ponuky v členských štátoch. Keď takéto niečo sa naskytne, ako to spravíme? Chceme mať e, posilnenú databázu o upraznených miestach, chceme zlepšiť pravidlá sociálne zabezpečenia, chceme lepšie implementovať smernicu o vysielaní pracovníkov, tak aby sa táto nemohla zneužívať alebo využívať na zneužívanie pravidel. A ako sme avizovali, bude tu zacielená revízia z tejto smernice o vysielaní zamestnancov v roku 2015, tak aby dochádzalo v EÚ k sociálnemu dumpingu, lebo momentálne je ho v EÚ dosť. Veď e, sa spýtate ľudí e, pracujúcich v sektore dopravy a oni vám to potvrdia. Takže toto sú naše ambície. No a keď sa tu hovorí o postavení žien, a toto je veľmi dôležité, nehovoríme iba o tom, čo je správne z etického hľadiska čo ja ako otec nedokážem akceptovať, je to, aby moje dve cery boli v spoločnosti alebo na trhu práce v horšej pozícii ako moji dvaja synovia. To je pre mňa naozaj nepriateľné ale sú tu aj určité hospodárske dôvody. My e, škodíme našej ekonomike, ak nevytvoríme rovnaké podmienky pre ženy na trhu práce. Čiže musíme tieto veci pohnúť vpred, ale musíme to robiť pragmaticky. Smernica navrhovaná smernica o materskej dovolenke pre mnohé členské štáty už bola prekonaná realitou v členských štátoch, lebo už 8 rokov to máme na stole, je to blokované, čiže členské štáty sami urobili potrebné kroky, čo sa zachádzajúce nad rámec toho, čo je v tomto texte. Takže my potrebujeme situáciu zlepšiť, chceme ju zlepšiť. Ak sa to podarí na základe tohto návrhu, ukážte nám to a my budeme takým facilitátorom, ale keď budeme tvrdohlavo eh, tlačiť proti múru, tak nezlepším situáciu pre ženy. Eh, ak toto neprejde, tak príjmeme ďalšie iniciatívy, aby sa veci naozaj pohli vpred v tejto oblasti. Ďalšia vec. Keby tu pán ferič ešte stále bol, povedal by som mu, že sa s ním zhodujem v jednom bode. Je naozaj dobré mať rozpravu o veciach, na ktorých sa dohodneme. Bol by som mu povedal, že má pravdu, keď eh, hovorí, že je tu príliš veľká záťaž po celom území EÚ pre malé a stredné podniky a že niečo musíme urobiť, aby sme toto bremeno uľahčili. Keď toto bremeno malým a stredným podnikom znížime, urobíme to rýchlo, tak najmu jedného, dvoch či troch ďalších pracovníkov. A toto je priamy príspevok boji proti nezamestnanosti v EÚ. No a v tomto zmysle som mal pocit, že pán Ferič preukázal európskeho ducha. <laughs> Asi nebol na ukloňovakoch, predpokladám, alebo možno naopak lebo vidíme, ako sa Juky bežne správa, ale bol by som rád, keby sa aj on zapojil do tejto diskusie, diskusie o tom, ako budeme pokračovať e, v snahe zlepšiť Európu. A ešte úplne na záver jedna vec, lebo to tu oznelo z úst viacerých z vás. Jasné, že je tu veľa dôležitých vecí, ale preto, že nejaká vec je dôležitá, znamená, že nie, to, nie vždy to automaticky znamená, že musí EU v tej oblasti konať. Situácia na e, trhu práce, ak ju chceme zlepšiť, chceme zlepšiť sociálnu situáciu v členských štátoch, tak nemôže konať iba EÚ. EÚ má svoju úlohu, ktorú musí zohrať, ale je rovnako dôležité, aby naozaj konali aj členské štáty. Preto navrhujem, aby komisia a parlament spoločne uh, tlačili na radu a zapájali ju do týchto diskusí, lebo mnohé z týchto vecí sa budú diať v členských štátoch a členské štáty zastúpené v rade budú musieť byť zapojené, ak naozaj chceme, aby sa to pohlo. Ešte raz opakujem, my sme pripravili pracovný program komisie, o ktorom sa dohodne dnes. Dnes sme vám ho odprezentovali. A pokiaľ ide o moju osobu, ja to považujem za otvorenie dialógu. nejde o konečné slovo z úst komisie. Radi si asi počujeme na to, a to naozaj veľmi pozorne tak aby sme sa hovorili e, rast, zamestnanosť a ďalšie priority, na ktorých sa pán Juncker dohodol s Európskym parlamentom, keď bol zvolený. Ďakujem. Thank you. To conclude uh, the debate. Uh, Ďakujem pekne na, no na záver debaty. Ešte pán predseda Juncker. Vážený pán predseda, dámy a páni, chcem povedať, že musíme zmeniť náš prístup. Ja som chcel, aby to bola schôdka predsedov výborov. Franz Timmermans a ja sme boli na konferencii predsedov a dnes mám pocit, že k takýmto schôdzkam vôbec nedošlo. My sme vám chceli dnes predložiť pracovný program komisie. Ešte predtým, než sme ho predstavili tlači. Eh, uh, Toto nie je náležité správanie v parlamente. Prosím, odneste to. Dobrý večer. Pán Juncker, pokračujte. Nemusíte mi ukazovať obrázky. Eh, ja rozumiem normálnemu ľudskému jazyku ľudské reči. Nie je potrebné ma oslovať takýmto spôsobom. Ja som tu chcel povedať, že som chcel mať schôdzku s konferenciou predsedov o tom, ako má prebiehať rozpráva o predstavení takéhoto programu. Bolo to naozaj dnes frustrujúce pre nás aj pre vás. Takže je dôležité naozaj zmeniť ten prístup, byť taký ústretovejší jeden voči druhému. Dovolte, aby som niektoré veci upresnil. My počúvame parlament a počúvame aj radu. A nikto nezdôraznil toto pravidlo úctivosti medzi inštitúciami. Vy ste hovorili o zozname iniciatív. Všetky návrhy, ktoré sa stávajú s opozíciou, niekedy to je potvrdené aj e, e, hlasovaním v parlamente. A to všetko sme vypustili. Akta, out. Ďalšie body, ktoré sa stretli s odporom parlamentu, boli z toho pracovného programu vypustené. A to ste nepovedali. Mali ste to urobiť. Keby sme vám boli povedali, všetko tam ostáva, aj tie veci, ktoré ste vy zamietli. Že budeme pokračovať ako v minulosti. Všetko ostáva na stole, nič nestiahneme, 130 nových návrhov. Boli by ste nám zatliskali, Ale toto sme slúbili pred týmto parlamentom. A bohužiaľ to urobíme predložíme program rok 2015, budúci rok, na rok 2016. Pokiaľ ide o oblasť e, fiskálnu toto všetko, čo sme prislúbili, urobíme. Povedali sme to už v predvolebnej kampani pred uh, zvolením komisie, čo sme slúbili, splníme. Hovorilo sa veľa o transparentnosti. Niekedy uplatňuje taký humoristický prístup v tomto pléne. Komisia, pán Timmermans, vedel obrovský kus práce, prišli sme s návrhom v oblasti transparentnosti. Komisári, kabinet, generálni, generálni riaditeľia musia informovať verejnosť o povahe a identite schôdok, ktoré majú. Ale nikto nepovedal, že parlament urobí niečo podobné. Spravte to. Spravte to. Buďte rovnako otvorení ako komisia. Zajtra môžete odhlasovať uznesenie o tom, že urobíte presne to, čo komisia, aj v Európskom parlamente, ako Grécku. Nechápem Grékov, nerozumiem im. Nerozumiem greštine, čiže e, neviem, čo sa píše v médiách, ale keď hovoríte o gréckých extrémistoch, extrémna pravica, na túto som, túto som ja mal na zreteli. Naozaj nechápem, nechápem, prečo lávica tu obhajuje extrémnu pravicu. Ja extrémnu pravicu neznášam, naozaj neznášam. Ja som predseda komisie. To ale neznamená, že keď chodím do Štrasburgu, že tu mám takú masku na tvári. Nie, ja hovorím vždy, čo si myslím. V, Maďars- pardon, v Nemecku, e, v Belgicku všade hovorím veci, ktoré si myslím, či sa stretnú s pozitívnou a negatívnou reakciou. Toto je, myslím, že dôležitý prvok e, našej politickej e, debaty. Európa je politická a komisia tiež. I will convey your concerns Ďakujem pekne. Ja vyslovím, ja vyslovím obavy z otázok priebehu rokovania. No a týmto tento bod ukončený a hlasovanie sa uskutoční v januári. Ďakujem. Um, Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Ďakujem pekne, pani Juncker. A teraz budeme pokračovať a naše diskusie o rozpočte, no ale ešte predtým, než k tomu prejdeme, tak mám tri oznámenia. Poprvé, o vzťahu k oznámeniu rozhodnutia medzi skupiny, aby neboli námietky proti delegovaným aktom, tak v rámci 24 hodín neboli žiadne námietky. No a podľa eh, jednomu pravidla 105 od 6 odporúčania je schválené a bude to zverejnené zajtra 17. decembra 2014. A rovnako by som vás chcela informovať, že v súlade s pravidlom 231 odsek 4 tak